Okay, um, we can, we can now... Vážené dámy a páni, vítam vás všetkých. Najprv sa pozrieme na program. Nikto nie je proti programu, takže môžeme ho prijať taký, ako ho máte pred sebou. Mám oznámenia predsedajúcej. Chcela by som povedať, že ako už možno viete, 27. oktobra predseda Barroso oznámil zmeny v portfóliu pokiaľ ide o komisára Šemetu a Rena. Oba z týchto portfólií sa zmenili, pokiaľ ide o pôsobnosť tohto výboru podľa bodu 106.36. A budeme musieť s týmito komisármi mať ďalšie vypočutia, ale bez hlasovania. Takže chcela by som vám povedať, že tieto vypočutia sú naplánované 23. novembra popoludnejších hodinách a budeme vás informovať o detailoch. Čo skoro, dnes tu budeme mať pána komisára Rena ale to nesúvisí s tým, o čom teraz hovorím. Budeme mať aj verejné vypočutie v pondelok 5. decembra od 3. do 6.30 to je takisto stretnutie, ktoré ešte nie je v prijatom programe, takže to je dodatočné vypočutie. Je to ten 5. december, o 3. to začína. A pokiaľ ide o trialóg ohľadne schémy depozitu, tam bude trialóg v Štrasburgu a negociácie, ktoré sa, ktorému sa vyjadrili aj polské predsedníctvo máme tu iba určitú obmedzenú flexibilitu. Polské predsedníctvo bude informovať delegáciu Ekonu pred ďalším stretnutím, ktoré je naplánované na 15. novembra ohľadne toho, či jednoducho máme záväzné stanovisko alebo nie. V takomto prípade by sme sa museli uberať toho cestou, že by sme jednoducho postupovali takým spôsobom, že budeme hlasovať už na plenárke. Pokiaľ ide o otázku SEPA, tak tam sme mali už druhý trialog, takisto 26. októbra, bolo to v Štrasburgu. Všetky hlavné body boli pokryté a zaznamenali sme značný pokrok. Aktualizované kompromisy už boli e, dané k dispozícii všetkým politickým skupinám. Máme tu niektoré kľúčové rozhodnutia, ku ktorým sa ešte stále musí zaujať e, stanovisko bude sa k tomu musieť vyjadriť aj komisia a rada. Očakávame zhodu, dosiahnutie zhody a kompromisu. V novembri ďalší trialóg je na 16. novembra, takisto pre Štrásburg. Takže to, sú, to je koniec oznámení predsedajúcej. A teraz by sme mohli prejsť ďalšiemu bodu. Máme tu verejné vypočutie o európskom semestri. ste Budete súhlasiť s tým, že môžeme povedať, že máme dosť komplikovaný program. Máme tu pána Jana Vincenta Rostovského, predsedu Ekofinu a Oliho Rena, ktorý je podpredseda Európskej komisie, je to komisár pre hospodárske a monetárne záležitosti. Boli sme informovaní, že na toto vypočutie kvôli iným povinnostiam nemohli pozvaní všetci prísť. A hospodársky dialog s predsedom Európskej rady je veľmi dôležitou súčasťou tohto celého programu, takže napíšem znovu pánovi Romp- pánu Rompujovi, aby jednoducho sme stanovili si konkrétny dátum na to, aby sme mohli sa o týchto otázkach s ním baviť. Takisto nás e, dosť neskoro informovali o tom, že pán Dior Matovský Matolči jednoducho nemohol prísť na dnešné stretnutie kvôli iným neodkladným povinnostiam a tých pozvaných, ktorých tu máme e, dnes, pokiaľ ide o euroskupinu, tak títo budú musieť zasa skôr odísť z tohto dnešného stretnutia, ako sme očakávali, takže máme dosť problematickú situáciu, budeme sa s ním snažiť vysporiadať. Mm, a pán Rostovský bude nahradený, ale každý z našich rečníkov dostane teraz v rámci programu 5 minút, takže vypočujeme si najprv oboch rečníkov a potom budeme postupovať takým spôsobom, že si vypočujeme viacero otázok, na ktoré sa potom bude reagovať, predtým, než naši cení hostia budú musieť odísť a budú nahradení keď sme organizovali toto stretnutie, tak sme ešte nevedeli, že tu bude taká problematická situácia. Nech sa páči, pán Rostovský. Ďakujem pekne. Pani predsednička, vážení poslanci, vážené poslankyne, dámy a páni, chcel by som sa ospravedlniť za to, že budem musieť dnes odísť včasnejšie, ako sme to naplánovali, ale budem sa snažiť odpovedať na čo možno najväčší počet otázok z vašej strany. Nakoľko je to prvýkrát, čo mám príležitosť byť medzi vami v Európskom parlamente, tak by som chcel povedať, že pokiaľ ide o schváľovanie balíčku šiestich legislatívnych návrhov, v tejto oblasti som presvedčený, že súčasné problémy, ktoré máme, sa už nebudú opakovať. A chcel by som skutočne povedať, že som potešený, že sa nám podarilo nájsť kompromisné riešenie, ktoré jednoducho viedlo k prijatiu tohto balíčku šiestich op- navrhovaných opatrení. Tie ťažkosti, ktoré v súčasnosti máme, tie sú skutočne vážne. Nemali by sme jednoducho predčasne povedať, že sa nám podarilo dosiahnuť už finálne rozhodnutie a riešenie. Parlament svojou aktivitou umožnil, že sa nám podarilo dostať sa až do tejto finálnej fázy, kde máme kompromis na stole. Ako predsedníctvo vítame túto príležitosť, že môžeme s vami hovoriť o prvých skúsenostiach, týchto počiatočných skúsenostiach, ktoré momentálne máme v rámci európskeho semestra. Ide tu o skutočne intenzívny proces a toto prvé kolo bolo skutočne veľmi intenzívne, pokiaľ ide o evaluáciu, vyhodnocovanie týchto postupov, tak ešte zatiaľ nemôžeme hovoriť o nejakom finálnom vyhodnocovaní, zatiaľ sme iba skutočne v počiatku. Je to iba prvý krát, čo to môžeme takýmto spôsobom predstaviť, ale predsa len si to zaslúži pozornosť, aby sme sa k tomu vyjadrili a v rámci úvodu by som sa chcel s vami podeliť o určitej sú, o, urč, o tej situácii, ktorú tu máme. Rada príjme konkrétne opatrenia, ktoré sú potrebné na to, aby sme sa pohli smerom vpred, aj pokiaľ ide o európsky semestre, pokiaľ viete o štátne dlhy, sú tu riziká, ktoré súvisia s určitými rizikami, ktoré e, sa vzťahujú predovšetkým na bankový sektor. Môžeme sa dostať do také negatívnej špirály, kde finančné trhy jednoducho budú spochybňovať schopnosť členských štátov vysporiadať sa s týmito dlhmi, ktoré majú. To by jednoducho spochybnila aj solidnosť týchto bank, ktoré majú takéto dlhy a to by potom mohlo viesť k nejakým problémom ohľadne refinancovania, pokiaľ ide o medzibankové trhy a niektoré z týchto situácií už boli zaznamenané. EBA už takisto na to pozn- poukázala. V minulosti treba povedať, že krízy bank viedli častokrát k vážnym krízam v reálnom hospodárstve a Kríza, ktorá začala v roku 2008, bola finančnou krízou, ktorá sa potom pretavila do hospodárskej krízy. A tá súčasná kríza, ktorú tu máme, tá sa začala na začiatku roku 2010. Najprv to, najprv to išlo o krízu štátnych dlhov a teraz sa z toho stala do istej miery a ešte teda nie v plnej miere, ale je to predsa len potenciál e, krízy vo finančnom sektore. Ešte zatiaľ tomu tak nie je, ale je tu tento potenciál, že by to mohlo prerásť až do takéto vážnej krízy finančného sektora. A hoci tomu zatiaľ ešte nie je tak, vidíme, že táto situácia sa prejavuje aj na úrovni reálneho hospodárstva. Takže môžeme sa všetci zhodnúť v tom, že táto situácia je veľmi vážna a bude to mať skutočne vážny dopad a dlhodobý dopad, predovšetkým pokiaľ ide o otázku rastu zamestnanosti a chudoby. Takže ťažko môžeme teraz hovoriť o nejakom konkrétnom čase, kedy budeme mať finálne riešenia, ale teraz je ten najvyšší čas, aby sme začali hovoriť o možnostiach, ako túto situáciu vyriešiť, aby sme sa týchto ťažkostí čo máš na plnej miere zbavili a súčasťou toho je aj riešenie európskeho semestra. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem, Oli. Ďakujem, Sharon. Ctení členovia parlamentu, chcel by som sa vám poďakovať za túto príležitosť prijať si lekcie z prvého európskeho semestra, ktorý sme mali v pilotnej fáze už pred vstupom do platnosti toho 16 balíčka. Chcem sa poďakovať aj členom tohto výboru za písomné otázky, ktoré ste predložili. Je to veľmi dobrý spôsob, ako zabezpečiť, aby sme sa sústredili na veci, ktoré sú dôležité z pohľadu parlamentnej zodpovednosti. A plne súhlasím s pánom Rostovským, čo sa týka dôležitosti uzavretia 16 balíčka po veľmi ťažkých rokovaniach medzi parlamentom a radou. Chcem poblahoželať vám obom k tomuto a teším sa na vstup do platnosti 16-osobného balíčka okolo stredu decembra. Ja to vidím ako kritický spôsob a preventívny spôsob, ako posilniť hospodárskú správu v Európskej únii, zvlášť v oblasti eura, v prospech e, fiskálnej obozretnosti a ekonomickej stability, v prospech udržateľného rozvoja a vytvárania pracovných miest. A môžem povedať v mene komisie, že prosím, buďte si istí, že skutočne využijeme nové nástroje, ktoré vyplývajú zo šestnásobného balíčka od prvého dňa s plnou snahou a rozhodnosťou a spravodlivosťou. Európsky semester je samozrejme veľmi napojený na šestnásobný balíček. Je to rámec, pre ktorý šestnásobný balíček vytvára pravidlá a ja vysvetlím svoje názory na skúsenosť z prvého európskeho semestra o chvíľku, ale keďže sa ma budete aj tak pýtať, chcem povedať pár slov o dnešnom stretnutí Euroskupiny, predtým než zájdem do otázok ohľade európskeho semestra, pretože máme niekoľko dôležitých eh, bodov na programe dnes. Grécko, Taliansko, posilnenie finančných požiarných stien, eh, euroval a takisto otázky týkajúce sa zdrojov na základe eh, diskusí na samite G20 v Cannes v prvý deň a v piatok. Takže, vo štvrtok a v piatok. Takže dnešné stretnutie prebieha vo veľmi kritickom momente po príbehu politických udalostí, ktoré ešte stále prebiehajú v Grécku. Minulý týždeň v Cannes v kontexte G20 bola venovaná veľká pozornosť a veľa času na otázku eurooblasti. Bola tam silná podpora, zvlášť veľa rád zo strany našich globálnych partnerov. G20 privítala rozhodnutia prijaté európskymi vodcami 26. oktobra na samite, aby sa obnovila udržateľnosť dlhu v Grécku, aby sa posilnili európske banky, aby sa budovali finančné požiadne steny, aby sme Eh, uchovali situáciu pod kontrolou a aby sme stanovili základy pre robustnú ekonomickú správu v oblasti eura. Teraz vyhlásenie greckého premiéra Papandrea minulý týždeň aby sa ustanovilo referendum, však vytvorilo veľkú neistotu ohľadne záväzku gréckej vlády voči dohode z 26. oktobra. A grécka vláda samotná e, toto vytvárala a akceptovala a zaviazala sa, že to splní len pár dní predtým na samite ohľadne eurozóny. Chcem tu zopakovať odkaz, ktorý sme poslali Grécku minulý týždeň a za posledných pár dní. My ostávame zaviazaní, že budeme podporovať Grécko a rešpektujeme rozhodnutia samitu eurozóny, ale nemôžeme očakávať, že Grécko by sa nedodržalo tie rozhodnutia, o ktoré samo žiadalo a voči ktorým sa zaviazalo. Toto je absolútne kľúčové pre nás, aby sme sa pohli vpred. Takže my sme žiadali o vládu e, národnej jednoty a sme presvedčení, že toto je jediný presvedčivý spôsob, ako obnoviť dôveru a splniť záväzky teraz, keď hovoríme, práca prebieha v Atenách, aby sa obnovila stratená dôvera. Ja som sa stretol s ministrom financí, pánom Evangelosom Venizelosom e, tu v Bruseli a ja verím, že on ohlasí Euroskupine e, rýchly proces smerom k koaličnej vláde národnej jednoty v najbližších dňoch. Čo sa týka talianská situácia bola tiež e, veľmi diskutovaná na samite G20 vzhľadom na nedávne a súčasné vysoké, veľké problémy. Na samite eurozóny premiér Berlusconi prezentoval na samite význačné záväzky na realizáciu plánovanej fiskálnej konsolidácie a posilniť rastový potenciál v súlade s talianskými záväzkami v európskom semestri. Tento balík, keď bude plne realizovaný, keď bude plno, plne realizovaný a bude dôležitý krok, aby sa riešili talianské štruktúrálne problémy, aby sa ďalej preukázalo jeho rozhodnutie Taliansko požiadalo MMF, aby monitorovalo implementáciu jeho záväzkov. Komisia za svoju stranu, my budeme postupovať s detailným hodnotením a sledovaním talianskej fiskálnej a hospodárskej situácie. Aby sme vytvorili takéto hodnotenie, pošleme misiu do Talianska už tento týždeň. Dámy a páni, ctení poslanci toto je európsky semester v praxi. Teraz chcem hovoriť o koncepčnom rámci a o prvých skúsenostiach z európskeho semestra. Poprvé, chcem e, zoskupiť moje poznámky, aby som pokryl dve alebo tri hlavné témy a potom môžeme pokračovať v diskusii. Je tu skupina otázok, sú tu otázky zodpovednosti a suverenity. Vo všeobecnosti, hoci nie každá vláda bola na 100% spokojná s konkrétnymi odporúčaniami, ktoré im boli smerované, reakcia vlád členských krajín na tento integrovaný dohľad ex ante bol princípe pozitívny, ale je pravda, že tento relatívny entuziasmus nebol e, všeobecne podporený národnými parlamentmi a verejnou rozpravou. Hovorí sa, že Brusel porušuje národnú suverenitu a tieto hlasy sú dosť časté Musíme toto vziať na vedomie a musíme toto riešiť e, v našom oznámení a v našej komunikácii. Moja odpoveď je nasledovná. Mali by sme uistiť každého, čo sa týka národných rozpočtov. To zostane v tých rukách, kam to patrí, v rukách štátnych parlamentov, ale súčasne národné parlamenty musia si oveľa viac uvedomiť európske pravidlá, ktoré ich vlády a národné parlamenty, mm, ktoré odsúhlasili a do, že ich budú dodržiavať. A tu si myslím, že Európsky parlament môže zohrať veľmi kľúčovú úlohu, hlavne v parlamentom dialogu. A tu chcem komentovať zvlášť pána Lamberca a skupinu zelených ohľadne veľmi dôležitej a kritickej štúdie ohľadne európskeho semestra, ktorá bola publikovaná pred pár týždňami. Úprimne dúfam, že táto štúdia si nájde čitateľov aj v hlavných mestách mimo Bruselu. Je to skutočne veľmi, veľmi pozoruhodná práca. Navyše, demokratická zodpovednosť európskych rozhodovateľov musí podliehať fiskálnemu dohľadu. Preto som tak podporoval nový ekonomický dialog. Už nebudú prebiehať diskusie za zavretými dverami, kde ministri sa budú e, zdvorilo, e, budú, budú odpúšťať zlyhania svojich kolegov. Takže toto bolo tak vo všeobecnosti v minulosti to tak existovalo, takže verím, že ekonomický dialog bude mať veľmi fundamentálny pozitívny dopad na tento aspekt. Keďže mi čas plinie, ešte jeden bod, síce druhá skupina otázok sa týka e, politického dopadu európskeho semestra. Krátka odpoveď tu je, že je trošku predčasné cykle politického rozhodovania, aby sme mohli komplexne zhodnotiť dopad e, rôznych špecifických odporúčaní na národnú politiku a tak aj na európsku ekonomiku, ale aby som vám ilustroval napríklad Španielsko dodržiavalo špecifické odporúčania pre ich krajinu do veľkej miery a Španielsko v Španielsku sa nedarilo tak zle vzhľadom na situáciu na finančných trhoch napriek e, ohromným výzvam pre ich ekonomiku a zamestnanosť. V každom prípade som napísal Sharon návrh, že sa môžem vrátiť do tohto výboru v januári na diskusiu k otázkám politického dopadu európskeho semestra, pretože v januári rozhodne budeme oveľa múdrejší než je tomu teraz. Takže chcem uzavrieť tým, že dúfam, že moje poznámky preukázali, že môj, moje záväzky a záväzky zo strany komisie k úlohe Európskeho parlamentu v semestri, že toto je absolútne pevné a solidné a ja sa veľmi teším na implementáciu 16-obného balíčka spolu s vami a týmto by som chcel ukončiť moje pripomienky. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme pekne. Ako som už uviedla v úvode, ľudia budú prichádzať a odchádzať, takže najprv si vypočíme prvé kolo otázok zo strany koordinátorov a nimi nominovaných konkrétnych ľudí. Neviem, kto bude zastupovať EPP, takže začnem s údom. Ďakujem pekne, Sharon, veľmi pekne ďakujem. Mám zhruba 200 otázok a ktoré by som chcel adresovať pánovi Rostovskému a zhruba ďalších 200, ktoré sú určené pre pána komisára, ale vzhľadom na urgentnosť, naliehavosť tejto situácie by som dal slovo pani Podematy, ktorá práve prišla z Aten a ktorá priniesla konkrétne otázky, ktoré by nás mohli zaujímať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem Udo, pani predsedníčka, pán komisár, pán Rostovský. Ako viete, včera večer sa dosiahla dohoda, dohoda medzi dvomi hlavnými politickými stranami v Grécku, pán predseda vlády Papandreou a hlavný predstaviteľ pán Samaraš z opozičnej strany a ohľadne vytvorenia koalície, koaličnej vlády a Hlavnou úlohou tejto vlády by bola plná implementácia rozhodnutí, ktoré boli prijaté e, teda zo strany Grécka plná implementácia rozhodnutí, ktoré boli prijaté 27. oktobra a záväzky, ktoré vyvstávajú z týchto e, prijatých rozhodnutí. Musíme e, to urobiť tak, aby to fungovalo. Pán komisár, komisia a členovia tohto výboru v minulosti už jasne hovorili o potrebe národnej jednoty a národného porozumenia, pretože to je jediný spôsob, ktorý vytvorí podmienky vhodné na to, aby sme správnym spôsobom mohli implementovať skutočne náročné opatrenia a politiky, pretože situácia v Grécku, ako veľmi dobre viete, ako ste to viackrát v minulosti aj výraznili, táto situácia bola neudržateľná a to už pred návrhom tohto referenda. Takže potrebovali sme riešenie, teraz máme riešenie a myslím si, že to bude rozhodujúce pre nás všetkých, aby sme sa pozreli smerom, pozerali smerom vpred a nie vzad na to, aby sme to celé urobili tak, aby to fungovalo, pretože koaličná vláda iba nástrojom, nie je to cieľom ako takým. Vytvoria sa tie minimálne podmienky, ale na to, aby sme to mali fungujúce, potrebujeme zaangažovať a motivovať aj spoločnosť. To znamená, moja konkrétna otázka pre vás je nasledovná. Aký jasný signál by ste vyslali greckým občanom e, signál, ktorý by pozitív, predstavil pozitívnu perspektívu, pretože doteraz napriek všetkým slabinám a nesprávnym rozhodnutiam e, greckí ľudia, populácia mali pocit, že sa že ich urážajú také riešenia z minulosti a to je kontraproduktívne a my musíme jednoducho konečne prejsť na ďalší čistý list a uh, Myslím si, že to rozhodnutie zo včera je kľúčovým rozhodnutím a zároveň si myslím, a tam som skutočne presvedčená, pokiaľ ide aj o mojich kolegov v tomto výbore, že urobíme všetko to, čo je v našich silách, aby sme konečne mali fungujúce riešenie, pretože to bude nakoniec prospech tak Grécka, ako aj e, stability eurozóny ako takej. Takže Je tu teda nejaký signál pozitívnych vyhliadok do budúcna z vašej strany, zo strany komisie, ktorý by uspokojil väčšinu populácie Grécka a uspokojil, že eh, hoci sa nachádzajú v komplikovanom, komplikovanom období, bude to viesť smerom k pozitívnemu riešeniu. Ja si vypočujem všetky otázky, hovorí pani predsednička, teraz dám slovo Silvi. Ďakujem, Sharon. Ďakujem pekne, pán minister, pán komisár, za vašu prítomnosť. Ceníme si to o to viac, že to nie všetci robia. Ak dovolíte, ja by som chcela hovoriť o takej mojej veľkej obave keď sa rozprávate o, s občanmi, čo sa vám určite stáva, tak si uvedomujete, ako e, to riadenie krízy sa deje netransparentným spôsobom na úplne inej úrovni a máme pocit, že tento parlament naozaj nevala, na veľa neslúži. Ale my sa vám chceme poďakovať za tie slova chvály k tomu balíku šiestich opatrení. A keď sa pozrieme na tie závery Európskeho samitu, tak eh, vás možno zarazí, tak ako mňa, následovné. Nikto nemyslel na tú revolučnú, naozaj revolučnú myšlienku zaviesť do záverov eh, niekoľko prvkov, o ktorých sme hovorili v rámci balíka šiestich opatrení, napríklad Comply or Explain. To vymyslela Rada na eh, jar a nám sa to po viacerých prediskutovaných nociach vy ste sa obidvaja na nich e, osobne zúčastňovali na týchto rozhovoroch, tak sa nám to podarilo e, zverejniť e, na pôde parlamentu. Bol tu tlak partnerov, a, ale to nemôže prebiehať za zatvorenými dverami a, žiaľ ani toto nefiguruje v záveroch e, samitu. Pán Rostovský, vy ste sa možno, že na tom menej zúčastňovali, ale vy, pán komisár, vy ste tam boli. Na čo sa tu hráme? E, príjmame e, nariadenia, všetci sa tešia z ich prijatia, vítajú prácu parlamentu a o dva týždne na to rada, prepačte, poviem to surovo, na to kašle. Nie je to veľmi motivujúce a ja nechcem, aby sa moje meno spájalo e, s takouto inštitúciou. E, je to výsmech, e, ale čo ešte horšie, je to výsmech voličov, európskych občanov. Ja teda chcem spraviť jednoslavnostné prehlásenie. Spôsob, ako vy spravujete túto krízu, nie je demokratický. Parlament je z toho vypustený. Je to škandalózne a jediné, čo tým dosiahneme, je, že ľudia ako ja, ktorí sa 20 rokov venujú venujú vzťahom Francúzsko-Nemecko, e, sa budú cítiť veľmi trápne, e, pretože to nemôže e, byť iba na Berlíne a Paríži. Áno, zohrávajú veľkú úlohu, majú zodpovednosť, je to v poriadku, ale na druhej strane, ako chcete, aby sa Gréci e, necítili v neúnosnej situácii. Potom aj Taliani, ktorí e, dostávajú listy od Európskej centrálnej banky, aj keď nevieme presne, kto ich sformuloval a potom sú nejaké rady e, na okraji samitov. Je to veľmi nepriehľadné. Myslíte si, že takto je Európa transparentná, demokratická? Ja hovorím, že nie a ako spravedajkyňa balíka šestich opatrení poviem, že sa hambím. Ďakujem. Uh, thank you. I, I've now got... Ďakujem. Teraz mi naznačila politická strana EPP pani Danuta Hübner, ktorá je tu. Nemám nikoho iného za EPP, takže áno, najprv dámy. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcela vyjadriť a požiadať pána komisára, aby odpovedal na moju otázku. Áno, máme tu takých, ktorí veria v expanznú úlohu týchto balíčkov šetrenia. Ja som o tom nie veľmi presvedčená, pretože trhy sa nepozerajú iba na deficity a dlhy, ale takisto na schopnosť členských štátov alebo krajín, aby zaznamenali určitý rast. To znamená, táto funkcia takýchto balíčkov musí ísť cestou inou. Ja som o tom, čo tu máme, nie veľmi presvedčená. Keď sa pozrieme na rozhodnutia z oktobra, ak sa pozrieme na tých 50-percentné odpustenie gréckého dlhu súkromným bankám, tak zoberieme do úvahy, že banky môžu dosiahnuť týchto 90% tým, že jednoducho znižia tieto súvahy, tak vlastne to sú základné faktory, ktoré podkopávajú určité podmienky pre rast. Kde vidíte túto schopnosť nášho systému, pán komisár, našich politík, že začneme generovať určitý rast v takých krajinách ako napríklad Grécko? A posledným rečníkom v tomto kole Filip, nech sa páči. Ďakujem pekne, budem hovoriť po anglicky, pán komisár, pán minister, ďakujem za to, že ste tu. Skutočne oceňujem to, že ste prišli medzi nás. Nebudem opakovať to, čo je uvedené v vašej štúdii, ale poviem iba jednu vec. Potrebujeme integrovanejšiu ekonomickú správu. O tom nemusíme diskutovať, to je úplne jasné. A európsky semester je jednoducho nevyhnutný, pokiaľ ide o celý tento proces. To znamená, musíme zabezpečiť, aby sme na jednej strane mali taký systém, ktorý bude fungovať konzistentným spôsobom a táto štúdia poukázala, že sú tu určité problémy, pokiaľ ide o konzistentnosť, pokiaľ ide o odporúčania a stratégiu 2020, nebudem sa k tomu venovať digitálnejšie, ale pre mňa je kritický podpora zo strany verejnosti. Tento aspekt. Poznáme politiky, ktoré sa uplatňujú naprieč celou Európou. Je to súčasť hospodárskeho riadenia, súčasť tejto urgentnej pomoci, niektoré, urgentnej pomoci niektorým krajinám. A, niektoré, a sú to krajiny a populácie, ktoré to nepodporujú môžeme byť kritickí, pokiaľ ide o toto referendum v Grécku, ale potrebujeme takúto verejnú podporu. Avšak najväčšie riziko v celom tomto semestri vidím v tom nedostatku eh, demokratického zodpovedania sa. Ja jednoducho som kritizoval tento parlament, keď už chce mikromanežovať každý konkrétny krok každej konkrétnej inštitúcie v Európskej únie. To je v podľa mňa nie veľmi správne. A na druhej strane si myslím, že v tých kľúčových bodoch, pokiaľ ide o rozhodovanie, kde sa snažíme nájsť smer a orientovať eh, ekonomické, fiskálne a sociálne stratégie a táto orientácia bude záväzná, myslím si, že v takýchto kritických chvíľach potrebujeme podporu verejnosti a potom si predstavujeme skutočne podporu aspoň zo strany tohto parlamentu. Nechcem požadovať väčšie právomoci pre tento parlament, iba chcem povedať toľko, že keď jednoducho robíme takýto prehľad výročného rastu, kde čo vlastne je súbor určitých usmernení a pomenujme ich správnym výrazom, správnym menom, pretože v tomto zmysle sú potrebné. Nazvime to teda určitým spolurozhodujúcim procesom a ak chceme urýchliť tento proces, tak nájdeme určitý spôsob, akým to urýchlime. Ale toto sú tie konkrétne typické chvíle, kde potrebujeme rozšíriť e, túto podporu zo strany verejnosti. Potom tu máme ešte obavy, e, že táto hospodárska rada, integrovaná hospodárska správa ako taká, jednoducho sa bude pozmeňovať práve pretože nebude mať potvoru. A potom jednoducho budeme sa uberať cestou politickej dezintegrácie a tam sa nechceme dostať. Takže skutočne pobádam aby všetkých, aby sme si tento proces pozreli, preskúmali a aby sme získali väčšiu podporu zo strany verejnosti. Týka sa to tak e, strategie EU 2020 a potrebujeme skutočne záväzné výsledky. To je jediný signál, ktorý som chcel sprostredkovať. A toto by vyslalo takisto signál aj našim občanom, že to nebude, nebudeme tu mať komisiu, ktorá koná za zatvorenými dverami, pretože vieme, že rada niekedy takýmto spôsobom fungujeme. Pokiaľ ide o trojku, pokiaľ ide o Grécko, tak to práve takýmto spôsobom fungovalo. Bolo to za zatvorenými dverami. A to sú tie kritické momenty. Musíme mať jednoducho príležitosť osloviť našich voličov a verejnosť, aby sme mali ich podporu, pretože to nerozhoduje iba komisár. My potrebujeme povedať, že máme podporu zo strany Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne. Teraz sa dostávame k odpovediam. Pán minister vie ako prvý. Well, he told me he was going... Mne bolo povedané, že to bude do štvrt na štyri. 3 štvrte na 4, pardon. Štátny tajomník tu potom bude prítomný. Možno, že tá otázka bude stručnejšia, hovorí pán minister. Dobre, takže iba stručná otázka, alebo inak nedostanete odpoveď. Tak to je. Ďakujem, Sharon. Mnohí tieňoví spravodajcovia sa vyjadrili k tomu európskemu semestru a preto si myslím, že je dôležité, aby som sa aj, mohla ja obrátiť priamo na pána ministra aj komisára. Nebudem hovoriť o všetkých aspektoch, aby to bolo predsa len stručné. Prejdem priamo k podstate. Pán minister, pán e, komisár, ten európsky semester, e, tak ako ho máme dnes na stole, sa zdá byť čiste byrokratickým úkonom a pritom ide e, o to, čo sa snažíme od prijatia eura, teda mať e, nástroj skutočnej hospodárskej správy. A táto hospodárska správa nemôže existovať bez toho, e, aby bol e, hospodársky parlament, môžete to nazvať akokoľvek. A ja myslím, že dnes otázka demokratickej legitimity tohto procesu je nastolená. No a žiaľ, trochu sa to obchádza. Ja sa obávam, že nemôžeme mať európsky semester, nemôžeme e, riadiť e, takúto politiku bez demokrat, demokra, demokratickej diskusie, ale ani bez nástrojov. V Národnom parlamente to e, musí byť sprevádzané rozpočtovými usmerneniami. Komisia nám navrhla to, čo povedal Filip Lambert, teda usmernenia hospodárskej politiky, ale ja mám pocit, že tu prebieha ešte ďalšia diskusia na rade a e, ten, tým referenčným nástrojom má byť e, pakt Euro plus. A tu e, budeme dvakrát odopierať e, demokraciu, nebude zapojený e, parlament do tohto procesu a vy hovoríte, že pracujete na niečom, ale mm, pritom na rade sa venujete úplne inému nástroju a nik v tom nemá jasne, nikto toho nemôže zasiahnuť. Áno, je ešte niekoľko rečníkov, ale teraz dostane priestor, pán minister, na odpovede. Ďakujem pekne, Šaron. Začnem od konca. Ja som nepočul, že by sa na rade hovorilo o Euro+. Plus. Možno, že máte pravdu v budúcom čase, ale ja o tom zatiaľ neviem, že by to bol nejaký plán obi súčasné postupy. No ale celkovo chcem povedať, že nehovorím iba o, v mojom osobnom mene, ale v mene polského predsedníctva. Bolo by dobré, keby Európsky parlament aj ostatné národné parlamenty, aby e, teda boli užšie zapojené. No a mm, sú tu návrhy v špecifických národných úsmerneniach z pera komisie a e, účinne sa e, kontrolujú a myslím, že by to malo prirodzene prina, e, e, prinaslúchať národným parlamentom. A potom je tu význam stabilizačných a konvergenčných plánov. To je taktiež otázka, ktorá tu padla. No ja mám pocit, že potom je jasné, že my tu že ak máme mať skutočne stabilné verejné financie, tak potrebujeme mať jasné politiky v oblasti štrukturálnych reforiem, ktoré eh, umožnia rast. A preto by naozaj bolo užitočné keby tieto odporúčania boli zdôraznené. A ten demokrat, demokratický mandát a, a viditeľnosť by boli taktiež e, užitočné. E, viacerí tu hovorili práve o tomto mandáte a o tej e, viditeľnosti. Ja som za. Konkrétne sa na to traja pýtali. Potom ďalšia otázka. E, zmenšujúce sa súvahy. Závery rady ECOFIN dosť jasne povedali, že EPA e musí fungovať takým spôsobom, aby e, nové kapitálové požiadavky 9% neboli dosiahnuté takýmto e, zmenšením súvah. Je jasné, že to nebude jednoduché, bude si to vyžadovať naozaj e, veľkú obozretnosť e, zo strany EPA, ale aj národných orgánov dohľadu a, a, a vlád, ktoré to budú musieť monitorovať. A potom e, otázka pani Danity Hübner. Áno, je to tak. Ak sa všetky krajiny budú snažiť o, o, o fiskálnu konsolidáciu, tak e, určite to nebude mať za výsledok e, rast, aspoň krátkodobo. A bolo by dobré, keby krajiny z zdravými verejnými financiami mohli eh, mať isté kompenzačné eh, ťahy v rámci ich eh, rozpočtov, ale žiaľ takýchto krajín v EÚ je v súčasnosti veľmi málo. No a je tu klasická keneziánska politika, ktorá by znamenalo, že by sa takáto expanzia financovala zo strany Európskej centrálnej banky, ale potom sú tu európske e, zmluvy, ktoré sa nemôžu ignorovať. Ja dúfam, že som odpovedal na otázky. Ďakujem pekne, Oli. Ďakujem pekne, Sharon. Najskôr to začnem pripomienkou a otázkou pani Podimaty. Týkalo sa to Grécka. Je jasné, že Európa stojí po boku Grécka. Sme partnerom e, Grécka a gréckých občanov. Chceme im pomôcť e, prekonať túto závažnú krízu, ktorá je výsledkom minulých e, omylov v daňovej a hospodárskej politike. Je to však dvojsmerka Eh, dalo by sa to opísať ako sociálna zmluva medzi Gréckom a zvyškom eurozóny. Eurozóna sa zaviazala pomôcť Grécku za predpokladu, že Grécko prestane žiť eh, nad svoje možnosti a bude dodržiavať eh, kritéria spoločenstva. Grécko musí rešpektovať tieto e, záväzky. A e, bolo to všetko spovedané ešte raz na samite 27. oktobra. Ale ako ste vy povedali, je dôležité mať čo najširšiu národnú jednotu a práve na tom sa v súčasnosti pracuje. Ja verím, že vznikne takáto koaličná vláda národnej jednoty čoskoro v Grécku. Samozrejme, e, bolo by to hlavne veľkým prínosom pre samotných Grékov. No a e, rast a reformy, to je dôležité, nejde iba o, o, o fiškálne úpravy, ale Ide aj o podporu rastu v Grécku a preto tá pracovná skupina, ktorú sme vytvorili, sa tejto téme venuje. Ide o to e, uľahčiť e, mieru čerpania štrukturálnych fondov. Ide o stimulovanie investícií a vytváranie pracovných pozícií. Taktiež ide o to poskytovať technickú pomoc v niektorých e, závažných oblastiach, napríklad daňová správa, e, samozpráva. To vyplýva z našej nedávnej skúsenosti. Takže pracujeme na všetkých týchto frontoch, chceme podporiť Grécko a my dúfame, že aj Grécko si splní svoju časť eh, záväzkov. No a to, čo tu povedala Danita eh, Hübner aj pani Podimata, týkalo sa to rastu. Okrem tej podpory pracovnej skupiny pre rast eh, E, sú tam nielen e, experti komisie, ale aj národní, rôzni národní experti, tí majú naozaj e, obrovské vedomosti. A je tu potom klasický keneziánsky stimul v prípade, kedy dlh predstavuje 80-90 HDP a myslím si, že v takýchto prípadoch to nebude až tak účinné. E, pri súčasnom pomalom e, raste myslím, ide hlavne o, o e, chýbajúcu dôveru v samotnú ekonomiku, ale aj v samotnú tvorbu politík v EÚ. A preto si myslím, že na to, aby sme obnovili dôveru v Európu alebo minimálne v eurozónu, je naozaj dôležité e, vyriešiť krízu, zmierniť dopad e, v bankovom sektore, e, obnoviť úvery pre naše podniky, domácnosti, občanov. Musíme zabezpečiť investície aj, aj spotrebu našich občanov a, a podnikov. Súčasné turbulencie na finančných trhoch eh, podkopávajú základy rastu a zamestnanosti v Európe, takže v Európe eh, v prvom rade musíme eh, vyriešiť tieto turbulencie na trhoch a komisia musí najskôr vyriešiť otázku štátnych dlhov a zabezpečiť stabilitu bankového sektora v Európe. A potom ešte k tomu, čo povedala pani Gulár, summit eurozóny a istá duplicita v záveroch. Máte pravdu, môžem povedať iba toľko, teda po latinsky, ak si to eh, Mm, pamätám správne, že opakovanie je matka správnosti. Preto si nemyslím, že by bolo na škodu veci, keď e, v záveroch e, niektoré informácie zopakujeme, pretože sú to vlastne základné prvky balíka šiestich opatrení e, vyvážené rozpočty, e, daňové národné rámce, taktiež potreba riadiť sa odporúčaniami a tak ďalej. To všetko je dôležité. Ja dúfam, že e, sa na to zameriame v budúcnosti. Treba sa naozaj držať týchto odporúčaní. E, týka sa to komisie a, a hlavne toho príslušného komisára ak dovolíte, hovorí pani Gulár, je to nielen opakovanie, jednoducho zabudli na to, čo sme dali do balíka šiestich opatrení. Teda buď to budete rešpektovať, ak nie, tak to musíte vysvetliť na pôde tohto parlamentu. E, ja si naozaj e, nemyslím, že je to tak, ako vy e, hovoríte. Ja som to určite nevymazal, nemám na tom najmenší záujem a ja uh, E, e, chcem, aby sem ministri e, prišli a vysvetlili eventuálne situáciu v mene ich vlády. Pán komisár, to je presne ten, to, čo som dnes povedala aj verejne. V poriadku hovorí pán komisár, takže na tom sa zhodneme. A ešte to, čo sa týkalo skladania účtov a Europlus Pani Beres hovorila o význame demokratického skladania účtov v rámci paktu Euro+. Plus. Nie je to iba Európska rada a Európska komisia chce integrovať tento eh, Euro plus pakt do európskeho semestra celkovo do európskeho dohľadu a chceme to spraviť prostredníctvom e, výročného e, prieskumu rastu a chceme o tom informovať už v novembri aj parlament, aj radu a chceme predložiť naše návrhy e, v súvislosti s nadvezujúcimi krokmi v oblasti ekonomickej správy, taktiež tu bude zelená kniha o E, eurobondoch a o stabilite. Takže e, sú tu výzvy e, krátko a stredno dobe týkajú sa tak rastu, ako aj vytvárania pracovných miest. Ja tu opäť budem 23. novembra na vašom výbore, potom ako odprezentujeme ten výročný prieskum a taktiež e, e, tú zelenú knihu a posilnené návrhy, teda návrhy na posilnenú ekonomickú správu. Ďakujem pekne. Ďakujem. Myslím, že prídem o komis- pána komisára, ale pán Šentes chce predložiť svoju otázku a potom pán Šentes naznačil e, žiadosť ďaleko pred vami. Ευχαριστώ Ďakujem pekne. Ja som nemohol položiť otázku zástupcovi rady a preto sa obraciam na pána Rena. Chcem sa mu naozaj e, srdečne poďakovať. Vo svojich odpovediach sa pokúsil e, odpovedať na naše písomné otázky na tému európskeho semestra. Ale ak dovolíte, ešte mám následovnú otázku. Tento víkend ste si mohli v tlači prečítať, že existuje správa hospodárskeho oddelenia Európskej centrálnej banky a komisie a zaujíma sa o prípadu, keby jedna krajina opustila eurozónu. Ako vieme, táto možnosť nie je zakotvená v zmluvách, takže je tu istý priestor na interpretáciu a podobne tento víkend ste povedali, že my si neželáme, aby Grécko opustilo eurozónu, ale musíme byť pripravení na akýkoľvek scénár, aj na tento. Preto sa vás pýtam nasledovne Existuje takáto štúdia, takáto správa, pán komisár? A e, po druhé, e, čo sa hovorí v, v, e, prípadných správach, hlavne vo vzťahu s, so zmluvami, Európsky parlament by mal vedieť o takýchto scenároch. Napriek tomu, čo ste povedali tento víkend, asi máte nejaké myšlienky, aj keď to nie je v zmluvách. Prosím, povedzte, ako to je. No such... Ďakujem. Neexistuje takáto štúdia, na ktorú by sme sa mohli odvolať. Samozrejme, komisia ako každá organizácia, ktorá má, má svoje zodpovednosti nad blahobytom ľudí, v tomto prípade blahobytom a budúcnosťou Európy a európskych občanov, musíme robiť plánovanie scenárov a musíme byť pripravení na rôzne scenáre, ale momentálne neexistuje taká štúdia, na ktorú sa odvolávate. Je kľúčové, aby v Grécku politickí vodcovia krajiny dokázali zvoliť jednotu a stanoviť prosperitu občanov na prvé miesto. A ja verím, že táto práca teraz vedie ku koaličnej vláde národnej jednoty a takéto negatívne scenáre nebudú musieť byť zvažované a spoločne môžeme zabezpečiť, aby Grécko bolo súčasťou eurozóny, čo je samozrejme stanovisko komisie. My chceme zabezpečiť, aby Grécko zostalo v eurozóne a veríme, že Grécko presvedčí svojich partnerov, že odvedie svoju časť práce ohľadne tejto dohody. No, Vicky. Why, thank you. Ďakujem. Myslela som si, že pôjdeme po skupinách a budeme sa venovať, chovať rovnako k malým a veľkým krajinám a preto sympatizujem s rôznymi poslancami v tejto snemovni. Ja súhlasím s mnohým tým, čo môj moji kolegovia povedali, hlavne dôležitosť, aby sme získali dôveru investorov, čo závisí od spotrebiteľskej dôvery, čo naopak závisí od ľudovej podpory. Ale verím, že nie je to také zlé, aby sme získali demokratickú zodpovednosť od Európskeho parlamentu ale zásadná demokratická zodpovednosť zo strany členských štátov, ktorých sa to týka a ich občanov. My sme predložili písomnú otázku v tom zmetku minulý týždeň a chceli sme sa vás pýtať, ako nás nasmerujete, ako vidíte európsky semester, aby fungoval odlišne alebo podobne pre eurozónu a krajiny mimo eurozóny a zvlášť pre tie krajiny, ktoré sa zaviazali, že vstúpia do eurozóny, ale ešte v nej nie sú. Ale vzhľadom na minulotýžňové diskusie, myslím, že by bolo veľmi nápomocné, pán komisár, keby ste nám mohli poskytnúť vaše myšlienky o krajinách, ktoré sa zaviazali k vstupu do eurozóny, ale ešte nie sú tam a aspoň jedna z nich by sa chcela vrátiť a obratiť sa na svojich občanov, aby e, sa uistili, že majú ľudovú podporu pre vstup do eurozóny. Takže ako semester ovplyvňuje krajiny euro, krajiny mimo eura a aký máte pocit o tých krajinách, ktoré hovoria, že sa musíme ešte vrátiť späť a zabezpečiť, aby sme získali e, verejnú podporu k tomuto kroku. Thank you. Of course it's just... Ďakujem. Samozrejme, že je kľúčové, aby sme získali ľudovú podporu pre reformy, na ktorých sme, sme sa spoločne dohodli a veľmi sa teším na spoluprácu s Európskym parlamentom v tejto oblasti a s národnými parlamentmi. Myslím, že je to spoločná úloha pre nás všetkých, že musíme zapojiť národné parlamenty, aby zvýšili oni svoje vlastníctvo e, tých nástrojov, ktoré sú v 16. balíčku, čo je podľa mňa kľúčové aj pre splnenie cieľov samotných národných parlamentov. Čo sa týka vašej otázky, ohľadne rozdielov medzi tým, ako semester, európsky semester bude platiť pre eurozónu a krajiny mimo eurozóny, európsky semester samotný implikuje e, žiadne rozdiely medzi eurozónou a krajinami mimo eurozóny. Takže povedal by som, koncepčný rozdiel je, že tie bývalé krajiny eurozóny predložili programy plány stability a tie druhé predložili plány konvergencie. Rozdiely medzi týmito dvoma nie sú veľmi významné. Ustanovenia 16 balíčka, ktoré platia len pre krajiny eurozóny, tie ako také netvoria súčasť európskeho semestra. Avšak, keď som povedal toto, samozrejme, európsky semester stanovuje rámec, v ktorom nové nástroje šestnásobného balíčka budú uplatnené a využívané podľa potreby. Takže v tomto zmysle rozdiel je v princípe v záväzku voči hĺbšej ekonomickej a politickej integrácii smerom k tesnejšej e- Európskej únii a členstvo v eurozóne to v princípe implikuje a taktiež dostupnosť vynúcovania pravidiel, ktoré mám, je silnejšie v eurozóne vzhľadom na balíček 16-násobných opatrení. Takže šest, Čiže toto je v princípe európsky semester platí pre všetky členské štáty EÚ, všetkých 27 členských krajín. Ďakujem pekne za vaše veľmi e, seriózne a presné otázky. Ospravedlňujem sa, ale musím odísť. Mal som ešte stretnutie euroskupiny, ktorá sa začína o chvíľku, to som sa zaviazal predtým a krízový manažment v eurozóne je skutočne veľmi aktuálny. Takže musím vás teraz opustiť a ísť do budovy rady a teším sa, že sa s vami stretnem opäť ohľadne toho dohľadu a ekonomickej správy. Ďakujem. Mám tu troch ľudí, ktorí mali ešte stále otázky. Máme ešte stále štátneho tajomníka pritomného, ktorý môže odpovedať na otázky za radu a chcem pripomenúť našim kolegom, že účel tohto vypočutia bolo preskúmať okrem iných vecí, prečo v semestri rada odhlasovala alebo odmietla niektoré návrhy komisie. Takže myslím, že je to vhodné. Jorgo, ešte chcete? Ďakujem, Sharon, ale moja otázka bola na komisiu. Ospravedlňujem sa, nemôžem s tým nič urobiť počas tejto krízy. Ešte máte jednu otázku? Áno, keby ste si dali sluchadla. Podľa mňa bol summit G20 v Cannes veľkým sklamaním a sme prepasli obrovskú šancu aby sme mali signál pre dôveru, e, ktorú sme mohli vyslať svetu. My sme len ukázali, že neveríme v to, čo sme si predsa vzali. Tie náznaky boli zlé, počasie bolo zlé, referendum v Grécku všetkých prekvapilo a mali sme málo času na to, aby sa intenzívne hovorilo v tej 20. -tke. Čo sa stalo? Poprvé, dlho to platilo ako tabu, to znamená, že krajina odíde z eurozóny, to bolo tabu predtým dlhodobo, že krajina by opustila eurozónu, zrazu sa ukázalo ako realistická možnosť. To bol zlý signál. Druhé bolo, že začali sme špekulovať nad tým, či čo sa týka tej páky a toho opatrenia, či ne, nepotrebujeme ďalšie opatrenia, ako napríklad e, zlaté rezervy niektorých krajín využiť, aby Eurofal, Euroval dostal väčšiu silu, palebnú silu. To ukázalo jasne trhom, že neveríme v to, čo bolo skutočne dohodnuté pred pár týždňami a preto to zneistuje ľudí. Po druhé, nebol vyslaný jasný signál, že globálne moci, teda G20, že skutočne ťahajú za ten istý povraz. Každý sa snažil druhému dávať nejaké rady a preto USA, pritom USA nie sú v lepšej situácii ako Európa. E, Číňania, ako som počul dnes ráno, majú riziko 1,3 miliard e, zlých dlhov. To nejde cez oficiálne banky, ale cez súkromné e, kanály a to môže prasknúť a to môže mať veľký dopad na hospodárstvo. A po tretie, myslím si, že mnohí účastníci z G20, nebudem ich menovať, viete, ktorí to sú, jasne naznačili, že ich správanie nie je akceptovateľné a nechcú na tom veľa meniť v budúcnosti. A to všetko dohromady podľa mňa veľmi znenistilo trhy a nevyslal sa pozitívny signál. A ja sa pýtam, či je skutočne potrebné, či sa tomuto nedalo nejako zabrániť. Thank, thank you for, for this question. I... Ďakujem pekne za vašu otázku. Pokúsim sa odpovedať na túto otázku, avšak ako kraj, predsednícka krajina sme jednoducho neboli účastní na samite v Cannes, pretože tam reprezentujú krajiny prezidenti členských krajín, ale polský prezident tam nebol, ale do istej miery zdieľam váš názor, ktorý sa týka tejto situácii, teda toho obdobia po samite v Cannes. A to, čo tu máme, je ešte stále nedostatok politickej dohody ohľadne opatrení, ktoré sú potrebné práve v takejto vážnej situácii. Ale myslím si, že to nebolo posledné stretnutie v tomto roku, takže môžeme očakávať viac stretnutí podobného formátu, kde sa bude detálnejšie hovoriť o možných riešeniach týchto problémov. Pokiaľ ide o detaily týchto stretnutí, budeme hovoriť o stretnutí G20 a aj tie postsamitové rozhodnutia týkajúce sa krajín eurozóny. Budeme o tom hovoriť zajtra. Budeme o tom hovoriť na zasadnutí ECOFINu. A Takisto sú tu otázky, ktoré tu dnes odzneli v parlamente, takže sa predostrú aj zajtra na tomto stretnutí a takéto rozšírenej podobe vlastne sa budeme snažiť nájsť určité odpovede, avšak v tejto fáze nemôžem povedať, že som v takej pozícii, aby som vám dal pozitívne odpovede na vašu otázku. Ďakujem. Ďakujem. Udo, nech sa páči. Áno, je dobré, že pán štátny tajomník je ešte s nami, že môžeme dodiskutovať tieto otázky, pretože ešte jedna stále je veľmi dôležitá. Zo strany pani kolegyne Hübnerovej tá ešte nebola zodpovedaná. Otázka, akým spôsobom vzhľadom na tieto údaje e, súvisiace s rastom, ako chceme postupovať. A kolega tu celkom jasne povedal, že čisto z týchto škrtov jednoducho rast nepríde. Potom sme počuli aj predsedu rady, počuli sme pána komisára. Nemôžeme dôverovať tým kenezianským opatreniam, ale že jednoducho musíme vyriešiť túto otázku štátnych dlhov. Ale teraz tá otázka na predsedníctvo a Pýtam sa ju, pretože vy, pán štátny tajomník, viem, že ste boli vždy angažovaní, pokiaľ ide o nové legislatívne predpisy ohľadne finančných trhov rast, a to hovorí predsedníctvo aj komisár, nemôžeme stimulovať, pretože namiesto toho musíme riešiť túto otázku štátnych dlhov. Ak my robíme zákonodárnu činnosť v tomto parlamente, tak by sme na to potrebovali viac než rok na to, aby sme regulovali tie nástroje, ktoré sú dôležité preto, aby sme sa vysporiadali s tou situáciou, ktorú máme napríklad v Taliansku, kde to eskalovalo v lete. A rada to celé do istej miery blokuje a napriek tomu sa vyjadruje k týmto našim riešeniam a vždy je to určitý problém. Máme tu určité problémy, nezrovnali si pokiaľ ide o reguláciu týchto hežových fondov, kritizujú nás, že sme nezašli dostatočne ďaleko. Rada toto celé takisto blokuje, ale na G20 sme videli, že zrazu tu prišlo veľké prekvapenie. Tieto tieňové banky sú problémom. To sme predtým vôbec nevedeli. My sme o tomto jednoducho nevedeli. A teraz sa to netýka vás konkrétne, pretože viem, že vás tieto témy zaujímajú, ale obraciam sa na radu ako takú. Ako dlho chce rada zavádzať verejnosť, pokiaľ ide o pomenovanie konkrétnych riešení krízy. Nedávame konkrétne odpovede, skôr robíme určitú show. A toto je jeden z hlavných problémov dôveryhodnosti Európskej únie, že nie sme ani schopní pomenovať problémy, pokiaľ ide o nejaké konkrétne riešenia a zákony týkajúce sa finančných trhov. Budeme to musieť v budúcnosti napraviť. Momentálne je jednoducho nehorázne postupovať takýmto spôsobom. Zdá sa, že tu nemáme nikoho, kto by bol zodpovedný, nikoho, kto by mohol situáciu vyriešiť. To znamená, máme v tejto oblasti určitý nedostatok demokracie a tento sa týka práve rady, pretože v Bruseli vysvetľuje niečo iné ako doma v členských štátoch a potom tieto balíčky hospodárskeho riadenia, kde budeme mať pravdepodobne trojaké právo. Máme tu tento balíček šiestich legislatívnych návrhov, ako spolurozhodovanie, potom tu máme ešte rozhodovať sú právomoc rady, Europlus, ktorý v tomto kontexte v parlamente ešte neprezentoval žiadne rozhodnutie. A potom tu máme vlastné stanoviska, ako napríklad konzultácie Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o usmernenia ohľadne zamestnanosti, ktoré ako vidíme, už nezahrávajú žiadnu úlohu. To je všetko netransparentné, súvisí to so zodpovednosťou a nezodpovednosťou v rady a to vzbudzuje určitú nedôveru. Považujem to za nehorázne a mali by sme celkom jasne pomenovať tých, ktorí sú za túto situáciu zodpovední. A to pred verejnosťou. Ďakujem pekne, ďakujem aj za túto otázku. Ja začnem znovu Eh, od toho európskeho semestra, pretože to je hlavnou témou tých dnešných diskusí, aspoň ak to správne rozumiem. Ale nechcel by som sa dostať v tejto fáze k tomu, že by sme modifikovali tento súčasný systém, ktorý máme, pretože videli sme výsledky tohto pilotného semestra, Možno budúci rok budeme mať už správnu chvíľu na to, aby sme diskutovali o detailoch európskeho semestra a takisto aj pokiaľ ide o charakter európskeho semestra. Pod tým teda ja rozumiem predovšetkým transparentnosť, o ktorú ste tu vy nastolili vo vašej otázke. Myslím, že už dnes Európsky parlament by mohol takýto bod uviezť do pracovného programu pre budúci rok. Ako som teda už uviedol, nechcel by som v tejto chvíli nejako vyhodnocovať to, do akej miery a na akom základe komisia vypracovala tieto odporúčania a môžeme vyhodnotiť, či tieto odporúčania sa preukázali alebo nie ako efektívne. Takže pokiaľ ide o európsky semester, tam by sme mohli pravdepodobne sa z toho poučiť iba v malej miere. Ide tu skôr také technické kroky, ako napríklad načasovanie. Takže nechcel by som teraz hovoriť o tejto téme. A tento dialog medzi inštitúciami, ktorý má viesť k posilneniu dialogu medzi predmetnými inštitúciami Európskej únie súvisiacimi s hospodárskou politikou v kontexte európskeho semestra, pretože toto je rámec pre takéto diskusie. Tak v tomto zmysle by som chcel pripomenúť, že už v rámci tohoto balíčka 6 legislatívnych návrhov sme sa dohodli na forme tohto hospodárskeho dialógu a myslím, že sme aj dnes zaangažovaní do takéhoto dialogu. Už toto stretnutie ako také je v podstate dobrým príkladom takéhoto dialogu. Ale tá hlavná výzva je, akým spôsobom tento hospodársky dialog pretransformovať do nejaké dynamického procesu a adaptovať ho na tieto zmeny, ktoré tu zažívam, pretože tento európsky semester má určitý časový rámec a potom tu máme aj reálny svet mimo našich inštitúcií a tento sa skutočne mení dynamickým spôsobom. Za posledné štvrť roky sme to videli celkom výrazne, takže je dosť ťažké nájsť nejaký vhodný kompromis a tento hospodársky dialog napasovať na tieto dva rámce. A pokiaľ ide o rast ako taký, uviedli ste, že rast v, v rámci eurozóny sa oslabuje. To je pravda. A rozhodnutie Európskej centrálnej banky znížiť úrokové sadzby je jedným zo signálov, ktorý vnímam, že nám jasne dáva najavo, ako sa budeme musieť v budúcnosti vysporiadať s touto zhoršujúcou sa hospodárskou situáciou. Avšak nie je to jediné riešenie. Súhlasím v tomto s vami. Nemá zmysel, ak všetky členské štáty budú uplatňovať takéto reštriktívne fiskálne politiky, ale ako to uvedol aj pán komisár Ren, my problém vidíme v tom, že tu máme skutočne vysoké dlhy, veľké dlhy, ktoré sa nachádzajú aj v takých krajinách, ktoré majú hodnotenie trojitého Ačka. A takéto dlhy potom môžu byť neudržateľné. Či v tejto fáze teoreticky by možno malo zmysel, ak by sme sa uberali formou zespaznej politiky, takých krajinách, ktoré nemajú až také vysoké dlhy. Ale tak, ako to povedal aj pán Rostovský v úvode svojho príhovoru, máme veľmi málo takých krajín v Európskej únii, ktoré ktorých by centrálne banky dotovali rozpočet v tom zmysle, že by sa vlastne situácia mohla vyriešiť komplexne. Táto situácia je komplikovaná a tieto dilemy, ktoré tu máme, o tých budeme musieť hovoriť ešte dnes na skupine pre euro. Dnes večer toto stretnutie sa koná a zajtra zasa na úrovni grémia ECOFIN. Vidíme vážnosť situácie a ďakujem za vašu otázku. Ďakujem. Teraz máme ešte dve otázky, ale máme už iba 5 minút, takže poprosím stručne. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Tá otázka nadviazuje na to, čo sa pýtala aj Udo. Častokrát aj pokiaľ ide o tie možné zmeny, my hovoríme o eurozóne ako celko. ale keď hovoríme o ekonomických politikách, prečo nehovoríme o eurozóne ako celku? Oli Ren uviedol, že prekročenie tej úrovne 90%, pokiaľ ide o dlh, to jednoducho nebude jasným riešením. S tým súhlasíme, ale potom tu máme také krajiny ako Grécko, alebo možno niektoré iné, ktoré prevýšujú úroveň tohto dlhu, tak tieto by sme mohli považovať za benchmark. Dôvod, prečo G20 a Medzinárodný menový fond považujú za ťažké investovať do eurozóny, pretože majú problém vnímať eurozónu ako celok. Niek- dlhy eurozóne sú nižšie ako v USA a v Japonsku. To znamená, keď tu hovoríme o raste a o možnosti nejakého stimulu, tak musíme hovoriť o eurozóne ako o celku. A keď sa takýmto spôsobom rozhodneme, tak potom budeme môcť povedať, ktorá z tých krajín si to môže dovoliť, pretože istotne sú tu krajiny, ktoré si môžu dovoliť určitú, určité formy plánu zamestnanosti, ale potom sú tu zasa krajiny, ktoré si to dovoliť nemôžu. Takže to je to, čo chcem pomenovať. Nemôžeme zobrať iba tie krajiny, ktoré prevyšujú tých 90 alebo 100 tohto dlhu ako určitý benchmark a potom povedať, e, že ostatné si to jednoducho nemôžu dovoliť. Werner, chceš sa ešte vyjadriť? Ja by som sa chcel celkom konkrétne vyjadriť k tomu, čo povedal kolega Bulman a podporiť jeho stanovisko. Skutočnosť, že práve v kríze euro boli vytvorené nové nástroje, ale zároveň sme presvedčení, pretože tu nie je buď dôvera vo vzťahu k Európskej komisii, alebo sa tu chce zabrániť vyjadrenie sa parlamentu, alebo to celé človek považuje za príliš dlhé, pokiaľ ide tento zákonodárny proces. Táto metóda medzivládna, že by sme to ustanovili za benchmark, tak to jednoducho nie je správne. Takéto komunitárny postup je dôležitý oveľa viac ako kedykoľvek predtým, a to z pragmatických dôvodov, pretože ak si pozrieme tento celok a tých posledných summit, tie posledné samity, tých posledných 10 samitov, tak tam sme mali komisiu, ktorá predkladala konkrétne návrhy, dodržiavajúc Lisabonskú zmluvu, kde rada dostala legitimitu práve v tom zmysle, že je zaangažovaný aj Európsky parlament ale pri týchto rozhodovaniach má váhu hlas rady takmer dvojnásobný, pretože zastupuje členské štáty, ako aj úroveň Európskej únie. A zachádza to až tak ďaleko, že si musíme zamyslieť nad tým, či Lisabonská zmluva v tejto perspektíve Lisabonská zmluva mala priniesť určitý demokratický postup. Či to celé nezlyha, ak sa ministerské rady jednoducho nebudú držať platných zmluv. A to, že to komisia celé ignoruje, O tom vieme. To sme videli na konkrétnych príkladoch, napríklad aj na tom, že Švédsko, ktoré nemá opt-out pre eurozónu, že Švédsko zo strany komisie nebolo napomenuté, aby vstúpilo do eurozóny, hoci sa tomu zaviazalo. Iba Spojené kráľovstvo má právo zostať mimo eurozóny. To je pre mňa skutočný škandál. Rovnako ako to, tá skutočnosť, že článok 122 prvom eurovale sme predlžili až do takej miery, pokým sa nenašlo medzivládne riešenie. Ak chceme zostať na úrovni Európskej únie ako správne spoločenstvo, tak jednoducho sa musíme držať predpisov a pravidel a musia sa toho držať aj predstaviteľia štátov predsedníctvo, polské predsedníctvo je v tomto ohľade skutočne v ťažkej situácie. Pokým napríklad, pokiaľ ide o reguláciu finančných trhov, máme tu Veľkú Britániu, ktorá zatiaľ iba blokuje a nevyužíva sa tu ani Lisabonská zmluva. Toto nie je zodpovedné Polsko, ale zvyšok eurozóny a zvyšok 27 štátov áno. Ďakujem za túto otázku. K prvej otázke chcel by som odpovedať, že toto nie je inštitúcia, ktorá nevníma eurozónu alebo Európsku úniu ako celok. To sú finančné trhy. To je ten problém. Ako presvedčiť finančné trhy, že toto je len jedna oblasť. A pravdepodobne stále to nie je spoločná oblasť. A ja si myslím, že po kríze a po reforme ekonomickej správy v Európe potom sa priblížime k takejto myšlienke spoloč, spoločnej európskej eurozóny. A potom vaša otázka bude môcť byť zodpovedaná pozitívne. Teraz, ako som povedal, finančné trhy vnímajú Európsku úniu alebo eurozónu ako zónu s jednou menou, ale s rôznymi záujmami, s rôznymi rozpočtovými politikami a s rôznymi úrovňami dlhu a tak ďalej. Čo, čo to stiažuje? Stiažuje to možnosť presvedčiť a takáto situácia sa ťažko zvláda zo strany európskych inštitúcií. Preto si myslím, že táto situácia je tak zložitá. Takže Grécko je samozrejme len jedným príkladom zložitosti tejto situácie ale stále si myslím, že eurozóna po 10 rokoch alebo po 11 rokoch stále nie je menová oblasť, ktorý, ktorá by bola optimálna k tej druhej otázke. To bol skôr taký názor, že spoločný prístup, európsky prístup k rôznym otázkam je lepší než medzivládny postup. Samozrejme, môžem len súhlasiť s takýmto vyhlásením, avšak myslím si, že to vyplýva zo súčasného tvaru zmluv a samozrejme je tu odlišná situácia krajín eurozóny a tých ostatných. Polsko je ďalší príklad krajiny bez opt-outu, bez možnosti opt-outu, čo sa týka eura. A samozrejme, my sme povinní zaviazaní, a to si uvedomujeme, vstúpiť do eurozóny a de facto my už sme krajinou eurozóny s výnimkou správneho pohľadu, preto tu bola aj otázka ohľadne referenda. Ja si myslím, že v takýchto krajinách bez možnosti opt-outu nemá zmysel usporadúvať referendum pretože my sme už súhlasili so vstupom do eurozóny v roku 2004, keď sme vstúpili do Európskej únie. So štatútom krajiny s výnimkou ohľadne prijatia eura. Ďakujem. Thank you very much. Uh, that bring... Ďakujem pekne. A týmto uzatváram toto verejné vypočutie. Teraz chcem len povedať, že na základe zmluvy mena Európskej únie je euro. A ako také, aj keď sú krajiny, ktoré nemusia vstúpiť, stále, ale stále majú právo vstúpiť napokon do eurozóny a je to samozrejme v záujme všetkých celého, celej EÚ, aby bolo euro úspešné. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste prišli a teraz prejdeme k ďalšej časti nášho programu. Ďakujem. Ak teraz prejdem k bodu 4, to je Európsky systém národných a regionálnych účtov v Európskej únii. A ja som spravodajkyňou zo z kresla predsedkyne. Nie je to veľmi vďačná úloha, ale vám poskytnúť stručný úvod k tejto veci a ja si uvedomujem, že je tu prítomný Eurostat, ktorý nám môže poskytnúť stručný prehľad. Myslím, že tí tieňoví spravodajcovia, ktorí sú tu prítomní, e, tí môžu byť tiež užitoční. Takže poviem niekoľko bodov a potom môžeme sa obrátiť na Eurostat a ďalší tieňoví spravodajcovia môžu prehovoriť. Nemáme na to aj tak veľa času. Tento návrh je revízia Európskeho systému národných a regionálnych účtov, to je ISA 95 momentálne a stane sa to ISA 2010, ak schválime tento legislatívny text. Tento text e, je založený na poslednej revízii systému OSN národných účtov, ktorý bol prijatý v roku 2008, hoci ISA 2010 ide hlbšie než ten systém národných účtov, ale ISA 2010 je kompatibilný s týmto. Text je zložený zo samostného nariadenia plus dvoch príloh. Príloha A sa týka metodiky spoločných noriem, definícií, klasifikácií a účtovných pravidiel, ktoré sa majú e, používať pre účty a príloha B je program prenosu dát. Rada už prijala prílohu A bez akýchkoľvek podstatných zmien a pracuje, na prílohe, pracuje sa na prílohe 2 a očakáva sa, že to bude trvať ešte niekoľko mesiacov. Vo všeobecnosti návrh má viac než tisíc strán a je dosť technických, ale nemali by sme ignorovať skutočnosť, E, a jeho politickú dôležitosť. Ja som navrhla, alebo navrhujem, aby sme zvážili toto ako rámec a potom by sme mali ísť predpozitívnym spôsobom a čakať na ďalšie informácie, ktoré prídu z rôznych zdrojov. Zvlášť sa pozrieme na to, čo bude robiť rada, keď bude pracovať na rôznych tabulkách. Ja mám štyri témy, ktoré, myslím, e, tu budú úvodne dôležité. Poprvé, v minulosti e, výdavky na výskum a rozvoj a vojenské výdavky boli nedostatočne zastúpené vo výpočte HDP, takže je tu dvojpercentný nárast HDP, ktorý vyplýva z týchto zmien. A to prebehne globálne. Nemyslím, že tam budú nejaké škodlivé účinky, ale ja to len spomínam pre poslancov, aby to zohľadnili. Čo sa týka delegovaných aktov, ja som, mňa požiadala Európska centrálna banka, či by sa dalo s nimi vopred konzultovať ohľadne vstupov do ich prípravy, pretože oni chcú zabezpečiť, aby delegované akty dávali ekonomický zmysel a aby premenné sa spierali rovnakým spôsobom. Samozrejme, Európska centrálna banka je hlavný využívateľ štatistik, takže musíme zvážiť, ako tam vpíšeme úlohu pre ECB v tom zmysle, že oni normálne nie sú súčasťou legislatívy, ale majú konkrétny záujem. Takže musíme sa rozhodnúť, ako chceme postupovať v tejto veci. Čo sa týka prílohy B a prenosu dát, tam sa hovorí o tom, kto to bude zasielať, komu, kam a kedy. Obyčajne sa to posiela do 85 dní po kvartáli, ktorého sa to týka. Eurostat by to chcel dostať v rámci 80 dní. Keď sa vrátim k ECB, ECB podporuje skrátenie toho času, pretože čím rýchlejšie to dostanú, tým lepšie. Členské štáty si myslia, že toto je dosť veľké bremeno, zvlášť keďže znižujú rozpočty pre svoje národné štatistické úrady v mnohých prípadoch ako súčasť celkových úspor a ja osobne si myslím, že potrebujeme údaje čo e, najskôr v reálnom čase a budeme hľadať rôzne spôsoby, ako sa to dá dosiahnuť, ale to je trošku e, odlišná otázka. A napokon máme tu možnosti, a síce aké údaje sa budú zbierať. O tom sa rozhodlo v roku 1993 zo strany Eurostatu pri príprave pre ISA 95. A to je momentálne precedens, hoci členské štáty hovoria, že majú mať možnosť vyhrať, Takže to sú určité veci, o ktorých by sme mohli diskutovať a o ktorých môžeme rozmýšľať v našej správe, ale ako som videla od tieňových spravodajcov, ktorí sú tu, e, teraz ešte dám slovo Eurostatu, či nechce povedať pár slov. Máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička môžem byť veľmi stručný, pretože vy ste pokryli väčšinu otázok tohto návrhu. Ako správne hovoríte, Európsky systém účtov zabezpečuje metodickú referenčnú prácu pre e, prípravu národných účtov v Európe. A ako viete, národné, e, tieto údaje sa používajú pre veľmi dôležité politiky EÚ, ako vlastné zdroje, distribúcia štruktúrálnych fondov, e, rast pakt, pakt rastu a stability, e, verejné financie a širšie pre ekonomické analýzy. Táto revízia neimplikuje, prichádza 50 rokov po prijatí prvého nariadenia, neimplikuje zmeny v základnej štruktúre týchto účtov a hodnotenie dopadu, ktoré sme vypracovali, ako ste správne povedali, vedie k odhadu približne 2, narastu nárastu v úrovni HDP na základe týchto zmien. Hlavné zmeny, ktoré navrhujeme, sú, ako ste spomínali, kapitalizácia e, výskumu a e, vývoja, e, takisto vojenských nákladov, spracovanie e, tovarov, to je zmena vlastníctva, to je ten princíp a takisto, čo je dôležité pre ekonomickú analýzu, je detaľnejšia analýza penzijných schém, dôchodkových schém a zlepšenie porovnateľnosti. Na technickej úrovni je tu široký konsenzus ohľadne metodických zmien, to ste spomínali tiež, kým stále diskutujeme o programe prenosu. My samozrejme chápeme stanovisko členských štajn, krajín, ktoré v kontexte finančnej a ekonomickej krízy a rozpočtových škrtov mali by sme byť obozretní v tom, čo požadujeme ohľadne programu prenosu dát, ale veríme, že lepšie monitorovanie ekonomickej zmeny počas najbližších 15-20 rokov si vyžaduje realistické ťažký, ale aj ambiciózny transmisný program a spoliehame sa na vašu podporu, aby sme to zachovali. To je súčasť nášho súčasného návrhu. Dúfam, že obmedzíme počet výnimiek, ktoré vyžadujú krajiny a Zvlášť dúfame, že zahrnutie niektorých prvkov, ako je kapitalizácia, výskumu a rozvoja a informácie o dôchodkoch, toto by malo byť podporené. Toto sú dôležité prvky v zlepšení informácií, ktoré máme o našej ekonomike a za, ako posledné roky preukázali, sú tu určité medzery a slabosti v spôsobe, ako zbierame informácie o našom ekonomickom rozvoji a dúfame, že tento návrh bude užitočný pre zlepšenie tejto situácie. Bodom, ktoré ste spomínali, ja chcem len spomenúť jeden z nich, a síce delegované akty. My sme navrhli rozšírenie využitie delegovaných aktov pre aktualizáciu. Myslíme si, že je to veľmi dôležité, pretože kvôli rýchlosti ako prebiehajú ekonomické zmeny v našich spoločnostiach a preto tiež potrebujeme rýchly spôsob, ako aktualizovať metodické požiadavky pre produkciu národ, údajov o národných účtoch. Členské štáty nie sú veľmi nadšené týmto návrhom, ale my veríme, že potrebujeme flexibilný spôsob, ako aktualizovať túto legislatívu a preto sme toto navrhli a preto by sme chceli dúfať vo vašu podporu. Samozrejme, máme eh, mnohé spôsoby, ako zahrnúť ako viesť dialog s ECB o všetkej práci, ktorú robíme. Spolupracujeme každodenne s ECB ohľadne všetkých štatistík, ktoré produkujeme, takže som si istý, že tento problém vyriešime tiež. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takisto tu máme radu a tí sa prihlásili o slovo. Normálne takýmto spôsobom nepostupujeme, ale som rada, že pri tejto príležitosti to môžeme využiť, pokým to nebude príliš dlhý vstup. Kto teda bude sa o slovo niekto? Ďakujem pekne, pani predsednička. My by sme chceli iba predstaviť, akým, ako vyzerajú tieto práce, v akom štádiu sa momentálne nachádzame, ak dovolíte. Úvodom by som teda sprostredkovala tieto informácie. Možno pár informácií ohľadne patričného stretnutia. Pokiaľ ide o lehoty, prenosu údajov, tak tam pracovná skupina rady sa týmto zaoberala a diskusia bude pokračovať. Doteraz ešte nemáme prijaté žiadne riešenie. Ide tu o horizontálne otázky a týka sa to takisto aj tabuliek. Máme aj ďalšie tabulky, napríklad v prílohe B, tam ide o prenos údajov. Tieto otázky teda boli prenesené. A pokiaľ ide o výnimku, aj tieto body budú neskôršie prediskutované, to znamená potom, keď budeme mať ukončený program o výmene údajov, tak to bude mať ešte dopady na tie možnosti pre členské štáty, aby mohli požiadať o výnimku a potom až začne diskusia s komisiou. A pokiaľ ide o obsah tohto nariadenia, aj tu sú diskusie ešte v takom štádiu, že nezačali, ani sa v blízkej dobe nezačnú. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Hovorí pán Stolojan. Je na čase, aby sme upgradeovali európsky systém národných a regionálnych účtov. Ak si uvedomíme, že práve týmto novým nariadením pokiaľ ide o hospodárskú správu, vytvárame takúto koreláciu medzi rastom HDP a rastom verejných výdavkov, tak potom si z toho uvedomíme, že sme zaznamenali pokrok a sme závislí vo veľkej miere od hospodárskych politík, pokiaľ ide o integritu údajov, o národných účtoch. A preto si myslím, že je skutočne správny čas, správna chvíľa, že sme upgradovali túto metodiku a myslím, že je to dobrý výsledok, že sme sa držali aj princípu využívania satelitných účt- účtov na to, aby sme registrovali všetky typy aktivít, ktoré sa nedajú vyjadriť monetárnym spôsobom. Mali sme tu takisto diskusiu ohľadne dopadov znečistenia životného prostredia, alebo ako merať v podstate blahobyt v jednotlivých členských štátoch. Hoci už rada o tomto rokovala a o tejto prvej prílohe aj ho odsúhlasila, myslím si, že v ďalších diskusiách a do budúcna by bolo dôležité Máme tu Európsku komisiu a výbor pre štatistické údaje. Tento by mal sledovať situáciu ďalej, tým pokiaľ ide o infláciu. Do akej miery sa berie do úvahy inflácia v kontexte alebo vo vzťahu k HDP, pretože je tu rozdiel ohľadne inflácie spotreby občanov a potom ešte to, čo nažívame deflátor pre HDP. Ak máme napríklad rast vo výške 1 a 2 tak máme infláciu zasa vo výške 2 alebo 3 tak taká chyba, ktorá je e, vo sfére výpočtu inflácie, to môže mať do, dopad na úroveň HDP ako takého. Takisto si myslím, že by sme mali ďalej a detaľnejšie preskúmať, ako to zapracujeme do národných účtov, ako tam zapracujeme finančné služby a takisto si myslím, že sme nevyužili v dostatočnej miere výsledky tej sociálnej účtovej matrice. To je veľmi dôležité v kontexte vývoja sektoru účtov. Takže to je z mojej strany všetko. Čakáme na vašu správu a potom budeme s vami spolupracovať. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Edward, máš slovo. Ďakujem pekne, Sharon. Áno, revízia týchto štatistík, ako napríklad regionálne národné účty, po 50 rokoch to je skutočne už očakáva. Veľa sa toho urobilo na úrovni OSN, ale máme tu v Európskej únii potrebu takisto dobehnúť tieto zmeny a musíme adaptovať a doladiť tieto revízie eh, na tie potreby, ktoré máme, aby sme jednoducho sa neoberali proti systému OSN ako takému. Pokiaľ ide o politiku ako takú HDP, ako to tu bolo uvedené, je to veľmi dôležitý benchmark, či už pokiaľ ide o infláciu, alebo rast, alebo tak ďalej. Takže je skutočne škoda, že si to ľudia ešte neuvedomujú, že to je veľmi nedokonalý benchmark ako taký, také porovnávacie kritérium, pretože to nezahrňa napríklad domácnosti. Meria to iba verejný sektor a verejný sektor vo väčšine krajín je dosť veľký, zhruba od 30 do 50 a jednoducho to nemeria output, iba input. To znamená, máme tu tie verejné sektory, ktoré nie sú až také efektívne, zamestnávajú viac ľudí, ale produkujú málo, tak v tých národných účtoch jednoducho zaznamenali infláciu a to v určitých oblastiach vôbec nie je tak. A na, na druhej strane tie, ktoré sú efektívnejšie a zamestnávajú menej ľudí, ale udržali si tú úroveň, tak ich výsledok jednoducho nie je zaznamenaný v týchto národných účtoch. To sa takisto týka aj životného prostredia a účtovníctva. Napríklad týchto národných účtoch nemáme environmentálny sektor, hovoríme tu o zelených pracovných príležitostiach, ale celé tu máme tradičné výrobné sektory a hoci sme už mali viacero pilotných projektov zo strany Eurostatu a OECD, tak stále sa mi zdá, že to musíme jednoducho zapracovať. Pokiaľ ide nomenklatúru v tejto oblasti, budeme potrebovať podkategóriu, pokiaľ ide o tieto zelené pracovné príležitosti. A treba tam identifikovať tie sektory, ktoré sú slubné do budúcnosti. Takže ako také tieto revízie vítame, ale tešíme sa na túto správu, pretože ja ako tenej spravodajca som pripravený pomôcť s kolegom, aj vám, pani predsednička, aby sme jednoducho mali kvalitnú správu k tejto dôležitej téme. Ďakujem pekne. Ako som už uviedla, ja to robím z funkcie predsedničky, ale pomáhajú mi tu už aj podpredsed, úradníci, podpredsedovia a táto správa by mala byť hotová v decembri. Lehota napríklad nepozmecích návrhov by mal byť 18. január a rozpráva bude zase vo februári a hlasovať by sme mali 20. marca na plenárke a myslím si, že by bolo dobré, ak by sme mohli zapracovať do všetky tie myšlienky, o ktorých sme napríklad hovorili aj tu dnes, ak by sa nám to podarilo ešte v rámci tej prvej správy a potom budeme mať čas na to, aby sme doladili ešte ostatné záležitosti, ktoré budú závislé na tom, do akej miery objavíme určité nezrovnalosti. Takže ďakujem pekne. A teraz môžeme prejsť k bodu číslo 5. Ide tu o zdaňovanie spravodajkyňové pani Lulingová, ospravedlňuje sa pán Lambert, ktorý nemohol prísť tomuto bodu, kde sa venujeme zdaňovaniu energetických výrobkov elektriny, takže nech sa páči, Astrid, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Počas prvej diskusie 31. augusta na výbore som vysvetlila, že pri revízii tejto smernice Európska komisia navrhla oveľa viac ako len nejakú e, ne, bezvýznamnú úpravu existujúceho znenia. E, išlo skutočne o, o, o revolúciu e, a ala Kopernik a tie dopady boli okamžité. Ja som povedala, že som vo veľmi háklivej situácii, pretože bolo veľa protichodných reakcií a ja teda počítam s e, prínosmi mojich kolegov, či už ide o tieňových spravodajcov alebo nie. Ja som sa intenzívne venovala tejto téme a predovšetkým som si vypočula zástupcov ministerstiev, e, colných správ, profesijných združení občianskej spoločnosti Samozrejme, všetci sú presvedčení o význame tohto dokumentu, aj keď e, možno, že tá interpretácia sa niekedy e, líši. No a ja som teda rozhodla o o podobe mojej správy. Ja dúfam, že je to konzistentné, vyvážené a že to poslúži ako základ pre kompromis na rade týmto návrhom správy máme konkrétne východisko a dúfam, že reakcie zo strany kolegov budú idú pozitívne. Samozrejme, e, dajú sa ešte predkladať pozmenujúce, doplňujúce návrhy. Ale ešte chcem zdôrazniť jednu vec, pani predsednička. Súčasný návrh je významný príspevok k uskutočneniu stratégie EÚ 2020, hlavne čo sa týka znižovania emisie skleníkových plynov. Je to teda zásadný dokument, ale je to veľmi široká tematika e, zdaňovanie energie v EÚ a preto sa to nemôže obmedziť iba na to, čo je nutné v oblasti e, klímy a životného prostredia, aj keď je to potrebné. Ja myslím, že energetická a priemyselná politika sú rovnako dôležité. Takže podľa mňa treba nájsť správnu rovnováhu medzi e, rôznymi aj protichodnými výzvami. Ide o to e, vyslať správne odkazy na úrovni EÚ. Ja som sa o to e, pokúsila, je to odzrkadlené v mojej správe. A v rovnakom duchu myslím, že by bolo rozumné, keby sme zaručili, lep, zaručili lepšiu konzistentnosť, ktoré sa týkajú energetiky. V súčasnosti sa tomu venujú všetky inštitúcie EÚ, aj náš parlament, napríklad smernica o energetickej účinnosti, tá je ešte preberaná na inom výbore tohto parlamentu. Ja myslím, že by sme sa mali dohodnúť na zásadných usmerneniach európskej energetickej politiky. Ešte ju treba z veľkej časti zadefinovať Možno sú to iba zbožné želania, ale predsa len e, to chcem povedať. Ale späť k mojej správe. Prosím, podporte metoditku e, komisie. Ide o zdaňovanie, e, dvojaké zdaňovanie energie e, podľa emisí CO2 a podľa energetického obsahu. Tento systém sa zdá byť logickejší a mal by umožniť lepšie využívanie energetických zdrojov a taktiež e, lepšie e, využívať obnoviteľné zdroje alebo menej znečistujúce zdroje energie. Tento postoj treba zachovať a taktiež zavedenie dane na CO2 20 eur na tonu. E, to by malo zaručiť daňové príjmy, konkrétne 20 miliard eur pre všetky krajiny EÚ od roku 2020. To nie je zanedbateľné vzhľadom na <laughs> ťažké rozpočtové časy, v ktorých teraz žijeme. Ale najkonkrétnejší dopad nových e, návrhov komisie e, rešpektovanie členskými krajinami, proporcionality medzi jednotlivými e, minimálnymi prahmi s tým, s tým nesúhlasím. Ja som o tom eh, veľa diskutovala, konzultovala som viaceré strany. V prvom rade som zohľadnila stanovisko členských krajín a všetky okrem troch, štyroch jasne e, e, sa vyjadrili proti. My v Európskom parlamente, myslím, musíme e, brať na vedomie politickú realitu a aj keď nejde o spolurozhodovací postup, si myslím, že naša našou úlohou nie je navrhnúť niečo, čo nemá najmenšiu šancu na schválenie. E, našim e, cieľom je skôr predkladanie priateľných e, kompromisov, priateľných pre radu, aj keď sa možno stanovisko parlamentu bude stať menej ambiciózne ako pôvodný, pôvodné stanovisko Európskej komisie. A teraz k inštitucionálnej úrovni. Tu si musíme uvedomiť, že e, prísne e, rešpektovanie proporcionality členskými krajinami priamo zasahuje do e, zdaňovania jednotlivých energií v 27 členských krajinách. A pritom doteraz sa uplatňovalo pravidlo minimálnych prahov ale v praxi proporcionalita by mala obrovský eh, vplyv a eh, spôsobilo by to eh, narušenie stability a, a výrazne by sa výrazne by zdražil, zdražila napríklad nafta vo väčšine členských krajín. No a E, pokiaľ ide o priemyselné politiky, e, dosť výrazné zvýšenie ceny nafty vo väčšine členských krajín. E, príklad v Nemecku by sa liter, by liter zdražil, zdražil o 31 centov. A teda v podstate by sme nič nevyriešili, skôr by sme vytvorili nové problémy. E, treba myslieť na to, že Európa má veľký konkurenčný náskok v porovnaní s e, inými časťami sveta, teda čo sa týka e, technologického vývoja naftových e, motorov. E, toto si naozaj vyžaduje špičkový výskum a to je obrovská výhoda EÚ v porovnaní s inými uh, hospodárskymi mocnosťami. A preto si nemyslím, že by bolo e, rozumné, keby e, automobilový európsky priemysel, ktorý e, čeli naozaj silnej konkurencii a štruktúrálnym problémom, teda vystaviť tento priemysel takémuto šoku, ktorý by ho destabilizoval aj pri tom prechodnom období desiatich rokov. No už e, to by nezmiernilo e, dopady. No a ešte tretí argument, ktorý hovorí proti proporcionalite, e, sa týka vplyvu na spotrebné ceny. Inflačné hrozby, ktoré by boli spôsobené zvýšením e, ceny niektorých plivov, sa nedá úplne vylúčiť o to viac, že členské krajiny kvôli ťažkej situácii v oblasti verejných financií teda nemôžu e, znížiť e, dane, ktoré sa dotýkajú palív. A spotrebitelia by taktiež boli e, týmto dotknutí, hlavne tí, ktorí používajú e, MHD. Tu e, by naozaj výrazne ceny stúpli a pritom ceny energií už sú najviac postihnuté infláciou. Európska centrálna banka to vyčíslila na 13 až 16 teraz e, je viac ako 3% inflácia a to hlavne kvôli zvýšeným cenám palív. Za rok to bolo e, zvýšenie o 13 až 16 ako som už povedala. A preto si myslím, že by bolo dobre e, vyhnúť sa za každú cenu nejakým mechanizmom, ktoré by ešte prispeli k zvýšeniu cien, tak ako je to e, v tom návrhu komisie. Preto chcem vymazať e, toto ustanovenie, ktoré sa týka proporcionality. No a takto e, uvažujem aj pri návrhu automatickej indexácie minimálnych prahov zdanenia pri E, zvýšení alebo zníšení e, ceny CO2, tony CO2, preto som e, výrazne proti. Európska komisia rýchlo vie protestovať proti automatickej valorizácii, indexácii platov a teraz používa rovnaké argumenty na obhajovanie takejto indexácie pri e, energetike. Takže naozaj je dôležité, aby zákonodárca naďalej mal kontrolu nad týmito rozhodnutiami, teda, e, že e, nemôžeme súhlasiť s takýmto automatickým s takouto automatickou indexáciou. Čas beží, ale ja ešte predsa len budem hovoriť o poslednom bode. Týka sa to alternatívnych palív, e, napríklad e, skvapalnený alebo komprimovaný e, zemný plyn. Aby sme boli konzistentné, je dôležité, aby tu boli rovnaké sadzby, aby sa to týkalo všetkých takýchto alternatívnych palív No a samozrejme treba zohľadniť výhody každého jedného paliva vo vzťahu s emisiami a musí to byť prípadne zohľadnené aj pri zdaňovaní, ale e, inak žiadna konkurenčná výhoda by nebola poskytnutá. E, vzhľadom na to, že súčasné e, sadzby sú veľmi nízke, alebo dokonca e, sú nulové v niektorých členských krajinách. No a vzhľadom aj na to, že ešte chvíľu potrvá predtým, ako takéto alternatívne paliva budú e, konkurovať tradičným e, palivám. Súvisí to hlavne s tými vysokými investíciami a potrebnou infraštruktúrou navrhujem, aby sme obmedzili minimálnu e, sadzbu od roku 2015 a aby sme nič nenavýšovali od roku 2018. Takéto obmedzenie by umožnilo takýmto alternatívnym e, palivám mať istú komparatívnu výhodu, ktorá je potrebná na e, vývoj zelenšej technológie No a ešte záverom chcem povedať, že som sa pokúsila e, k tomu pristupovať realisticky a konštruktívne. Ak si niekto myslí, že ten pohár je iba do polovice plný, chcem povedať, že e, daň za CO2 pre všetky odvetvia, aj tie, ktoré nepodliehajú systému obchodovaniu, obchodovania s kvótami, že to nie je jednoduché a zmeniť metodiku na e, výpočet uplatniteľných minimálnych prahov pre e, všetkých, všetky energie. No, to taktiež nie je jednoduché. Naďalej si myslím, že treba zdaňovanie v závislosti od objemu, na rozdiel od e, toho, čo navrhuje komisia. Takže to je to, čo ja e, navrhujem, aby parlament navrhol rade ísť ešte ďalej na jednom alebo druhom e- extréme, tak ako e, to navrhli niektorí spravodajcovia požiadaní o stanovisko. E, musím povedať, že som trochu zarazená. Ísť ešte ďalej samozrejme treba si najskôr počkať na pozmeňujúce, doplňujúce návrhy, doplňujúce a pozmeňujúce návrhy ale ak by sme predsa len išli ešte oveľa ďalej, tak by sme určite mali jasné odmietnutie zo strany členských krajín. Ja e, veľmi zblízka sledujem tento návrh e, stanoviska. Ja myslím, že pri schvalovaní ešte zažijeme mnoho prekvapení. Týka sa to aj ostatných spravodajcov, ale budem o tom hovoriť až e, vo chvíli, keď budú definitívne schválené. Preto som sa teraz nepúšťala do otázky oslobodenia napríklad e, leteckej dopravy, námornej dopravy. Pokúsila som sa taktiež e, nehovoriť o, o ďalších problémoch, ktoré určite bude potrebné zmieniť, ak sa nám podarí vypracovať toto, túto správu, oslobodenie polnohospodárstva, lesného hospodárstva, rybného hospodárstva, vykurovacej nafty a tak ďalej. Tých vidím, je veľa. Dnes o nich nechcem hovoriť. Musím vás však požiadať, alebo musím vám povedať ešte jednu informáciu, ktorú som získala dnes po obede. Vzhľadom na eh, odpor na rade ministrov, na rade ministrov je dosť pravdepodobné, že polské predsedníctvo sa už nebude venovať tejto e, téme. Nebude sa totiž to dať e, dosiahnuť kompromis. Môžem citovať e, informáciu z Financial Times Deutschland e, plány Európskej komisie na e, týkajúce sa takýchto energetických nosičov e, sú predmetom veľkého odporu zo strany členských krajín. Viaceré krajiny vyjadrili viaceré výhrady voči rozšírenému európskemu systému spoplatňovania emisí CO2. Kompromis sa ťažko dosiahne. Je tu plán komisára Šemetu na eh, harmonizáciu eh, zdaňovania. Nemecko je na čele oponentov a tie rozdiely sú také veľké, že dokonca ani rozpráva o usmernení na úrovni financí, ministrov financí nebude e, možná. Takže toto ohrozuje iniciatívu, ktorá by sa mala týka 27 členských krajín. Ja sa pýtam komisie, či to je pravda. Chceme e, potopiť tento návrh e, komisára Šemetu. Ak áno, tak potom by sme mali vedieť, čo alebo ako naložiť s mojou správou? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Samozrejme, budeme o tom hovoriť potom neskôr. Mám tieňoví spravodajcovia. Ďakujem, pani predsednička. Môj kolega sa ospravedlňuje za neprítomnosť a poslal mi niekoľko poznámok, ktoré prečítam rozhodne má určité dohody a súhlas s návrhom správy, ktorý prezentovala pani Luling. A sú tam aj určité slabosti, podľa neho uvidíme. Keď začneme so silnými stránkami, považuje za veľmi rozumné, že najdôležitejší prvok v návrhu komisie je akceptovaný duálna štruktúra, duálna daňová štruktúra, štruktúra na základe obsahu energie a to splňa vaše ciele zdaňovania energií, redukcia emisí, zväčšenie efektívnosti a zvýšenie výnosov. Aby táto smernica fungovala spolu s ďalšími politikami, to je veľmi rozumné. Energia je oblasť, kde sa už veľa vecí odohrávalo za mnoho rokov, ale koordinácia medzi rôznymi iniciatívami bola slabá. Je tu potreba koherentnejšieho prístupu. Úsilie pre zjednodušenie toho textu, to treba pochváliť, avšak zjednodušenie veci nevždy zlepšuje. Prečo chceme ísť týmto smerom, musíme takisto zabezpečiť, aby sme nestratili užitočné legislatívne mechanizmy počas toho procesu. Menej pozitívne v správe pán Ludvík vníma tri kľúčové otázky, o ktorých bude treba podrobnejšie diskutovať. Poprvé, to sa týka vymazanie princípu palivovej neutrality, on to považuje za problematické. Tento princíp stanovuje, že všetky paliva, ktoré sa používajú pre ten istý účel, treba zdaňovať rovnaký, rovnakou sadzbou. To je logické a rozumné. Stanovuje tu rovnaké podmienky a je to solidný legislatívny základ, ktorý sa vždy ukáže ako e, e, užitočný z dlhodobého hľadiska. Každé palivo má férovú e, šancu na zdanenie každé investičné rozhodnutie môže byť e, založené na predvídateľných e, podmienkach. Je tu obava výrobcov aut pri aplikácii tohto princípu, teda daňovej, e, daňového súvisu medzi naftou a, a benzínom. Keďže sú tu efektívne naftové motory, je, musíme byť opatrní pri uplatnení tohto princípu v tomto kontexte. Ale netreba preháňať dopad tohto princípu. Členské štáty asi neprejdú k požiadavnému vzťahu v zdaňovaní dízlu a benzínu len tým, že sa drasticky zvýšia sadzby pre naftu. Väčšina národných stratégií sa prikláňa k neutralite a budú zahrňať kombináciu zredukovaných sadzieb pre benzín a zvýšených sadzieb pre naftu. Riešenie by malo robiť niečo s dátumom 2013 pre motorové paliva. Jedna z rozumných myšlienok je e, postupne sa prepracovať k neutralite počas obdobia, ktoré začína pred rokom 2023. Členské štáty budú musieť postupne prejsť k plnej neutralite toto by vytvorilo rozumný mechanizmus a vytvorili, vytvorilo perspektívu pre európskych výrobcov aut, aby boli schopní prispôsobiť svoje podnikanie racionálnym spôsobom. Riešenie nie je zrušiť celý princíp palivovej neutrality, keďže nie sú podstatné problémy, ktoré sa dajú predvídať pre akýkoľvek iný sektor, nie sú presvedčivé argumenty podľa autora tejto správy. Druhý bod je že pani Luling si robí obavy s automatickou indexáciou minimálnych daňových úrovní a že by to spustilo infláciu. Táto obava je odôvodnená len, ak sa zvolí nevhodný cenový index, keďže komisia naopak sa rozhodla pre vhodný index, explicitne to vylučuje energetické výrobky, tak je malý dôvod si myslieť, že indexácia by vytvorila inflačný problém keď sa pozrieme do reálneho sveta, Švedsko už dlho zladila minimálne úrovne energie a CO2 a zladila to so spotrebiteľskými cenami. A toto nespôsobilo žiadne inflačné tlaky. Preto je rozumné použiť indexáciu minimálnych úrovní, aby tieto úrovne sa potom nezostali ako keby dutými. Od roku 2003 už tu bolo veľa takéto činnosti, vyprázdňovania podľa smernice a musíme sa vzdialiť od tejto dynamiky. A tretí posledný bod sa týka toho, že je tu niekoľko vecí ohľadne obnoviteľných palív, ktoré sa konzistentne neriešia v tejto správe alebo v návrhu komisie. Solidná práca bude potrebná, aby sme veci nastavili správne v tejto komplikovanej oblasti. Okrem toho, čo je zahrnuté v návrhu správy, sú tu niekoľké aspekty, ktoré by bolo treba zohľadniť v týchto diskusiách. Máme štyri takéto. Poprvé, bolo by racionálne, ehm, čo sa týka povinných daňových výnimiek ohľadne námornej e, dopravy a leteckej dopravy, z pohľadu subsidiarity to nesedí a nie je to motivované medzinárodnou legislatívou. Po druhé, súčasná možná výnimka pre paliva domácnosti treba zvážiť. Cenový signál je potrebný v tomto sektore, taktiež, aby sa vytvorili dostatočné motivácie pre investície do energetických úspor a do efektívnosti. Tretí bod mohlo by byť zaujímavé podporiť zavedenie elektrických a hybridných vozidiel v prostredníctvom dočasnej možnej výnimky pre energiu, ktorá poháňa tieto vozidla. Posledný bod. Myšlienka komisie, aby neriešili určité otázky až do správy 2015, toto je otázne. Všetky rozhodnutia v prin- o princípoch treba urobiť teraz. Potom sa urobí technické doladenie zo strany komisie od roku 2015 ďalej. Inak je to riziko, že sa zablokujú rozhodnutia, ktoré sú kľúčové preto aby smernica fungovala riadne. Takže v celku správa je dobrý základ pre zaujímavú diskusiu v najbližších týždňoch a mesiacoch. Okay, thank you very much. Uh... Ďakujem pekne. Ďalší pre Alde, Filip Divelka. Ďakujem pekne, Pani predsednička, v prvom rade sa chcem poďakovať pani Luling za návrh správy. Chcem sa jej poďakovať aj za našu spoluprácu. Ak dovolíte niekoľko zásad, všeobecných závad, úvod, zásad úvodom, ktoré treba rešpektovať pri pozmeňujúcich návrhoch. Táto nová smernica v prvom rade nemôže uvaliť ďalšie dane na podniky a jednotlivcov z rozpočtových dôvodov. Pani Luling správne povedala, že je to súčasťou cieľov stratégie EU 2020 a preto chceme Energetické e, zdaňovanie v prípade elektriny, to je pre mňa zásadné a ešte niečo, čo je dôležité, rovnosť medzi e, energetickými e, produktmi. Súhlasím so spravodajkyňou, ktorá hovorí o dvojitom zdaňovaní emisí CO2 a všeobecnej spotreby. Je to transparentný, otvorený systém pre spotrebiteľov aj priemysel. Klimatické ciele EÚ sú dôležité a môžu byť dosiahnuté, ak zohľadneme situáciu napríklad v odvetvi dopravy. Energetická závislosť sa musí znížiť výrazne a tu ide iba o prvý krok. Myslím, že treba taktiež e, konzistentne využívať všetky zdroje energie. Ja dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť dobrý kompromis. Taktiež si myslím, že musíme byť ambiciózni a realisticky, hlavne ambiciózni. Nechcel by som tvrdiť, že zásada proporcionality je dobrá. Ja myslím, že sú dôležité rovnaké podmienky pre rôzne zdroje energií verejné orgány by asi nemali rozhodovať o tom, ako sa majú využívať a zdaňovať rôzne e, zdroje. Treba sa pozrieť na situáciu v členských krajinách a potom roznúť, ako by sa dala proporcionalita dosiahnuť. Nemyslím si, že by to nutne malo byť zdražením, prostredníctvom zdraženia nafty. Napríklad by sa mohli zachovať e, relatívne nízke ceny a taktiež si myslím, že treba isté prechodné obdobie na to, aby sa odvetvie aj spotrebitelia vedeli prispôsobiť a potom treba zohľadniť aj investičné cykly v priemysle. Existuje niekoľko štatistík, na ktoré som sa mohol pozrieť. Cena nafty nemá možno až taký dopad na nákup vozidiel poháňané naftou, tu e, zohrávajú úlohu aj iné kritéria, ale pri iných bodoch súhlasím so spravodajkyňou, napríklad e, automatická indexácia. Nemyslím si, že je nevyhnutné automaticky mať takúto indexáciu. Väčšina členských krajín naviac je proti automatickej indexácii platov aj moja krajina, tak si nemyslím, že by bolo potrebné e, mať automatickú indexáciu príjmov vo verejnom sektore. No a pri tých domácnostiach neviem, či je to správne, treba vyslať správny signál aj, aj domácnosti musia účinne využívať eh, energie, energie. No a potom tie mm, odvetvia, ktoré spotrebujú veľa energie. Tu sa treba vyhnúť dvojitému zdaneniu, treba sa zamyslieť nad tým, či tieto eh, odvetvia majú dosť času na prispôsobenie sa. A treba sa taktiež pozrieť na, na dobrovoľné dohody. No a ešte záverom chcem povedať, že v niektorých bodoch sa e, zhodnem so spravodajkyňou, nie pri všetkých, týka sa to aj tieňových spravodajcov, takže naozaj sa treba pokúsiť dosiahnuť kompromisy so všetkými. Ale súhlasím s pani Lulink, keď hovorí, že ide o komplexnú a veľmi dôležitú tému a my ako parlament musíme byť naozaj ambiciózni a ukázať rade, čo naozaj chceme dosiahnuť. Thank you very much. Ďakujem pekne. A teraz mám slovo Ivo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja si spomínam naše, našu prvú výmenu názorov. Bolo to na konci augusta. Tam som povedal, že ja sa teším na spoluprácu s pani Lulingovou a som skutočne rád, že som sa nemýlil, pretože pani Lulingová zorganizovala minimálne pár dôležitých stretnutí, ktoré boli skutočne veľmi zaujímavé. Mali sme tu vypočutie, ktoré bolo skutočne veľmi prínosné vo vzťahu k tomuto legislatívnemu návrhu. Avšak chcel by som sa poďakovať predovšetkým za to, že zobrala do úvahy všetky užitočné pripomienky. Ja som si pripravil pár pripomienok, takých úvodných pripomienok, ale zároveň treba zobrať do úvahy aj túto celú rozpravu a preto obmedzím svoj vstup na štyri najdôležitejšie body, ktoré sú v tejto správe obsiahnuté. Prvý sa týka proporcionality, princípu proporcionality. Ja zdieľam názor pani Lulingovej a my podporíme, hovorím za politickú skupinu ECR, my sme za zrušenie princípu proporcionality a tá automat, automatická indexácia sadzieb, daňových sadzieb, takisto sme proti, pretože ak som to správne pochopil, tak aj v tomto prípade sme zajedno s pani Lulingovou. Pokiaľ ide o výnimky pre lodnú a námornú, pre nábornú a leteckú dopravu, takisto, či tieto výnimky by mali byť obligatórneho alebo dobrovoľného charakteru. My podporíme tých, ktorí budú hlasovať za dobrovoľnú, dobrovoľný prístup v tomto bode. A posledná pripomienka, pokiaľ ide o to prechodné obdobie. Tieto prechodné obdobia vnímame veľmi vážne. Sme presvedčení o tom, že tieto obdobia sú veľmi dôležité a mali by dať priemyselnému sektoru priestor na to, aby sa adaptovali na nové podmienky. Takisto aj spotrebiteľom. Čiže, takže tie hlavné časti tejto správy sú veľmi blízke nášmu zmýšľaniu. Avšak na druhej strane tá najdôležitejšia novinka, ktorú tu pani Lulingová spomenula a spomenula ju až na konci, Máme tu správy z rady, kde sa uvádza niečo úplne iné. Je tu kulárne informácie, takže musíme si počkať na tie finálne výsledky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Sven, v mene Filipa, ďakujem pekne. V mene nášho tieňového spravodajca Filipa Lamberca by som sa chcel vyjadriť. Chcel by som vám pripomenúť, že sme vo výbore ekon. A čo som sa ja učil na univerzite, je, že ekonomika je o účinnosti. A e, niektoré z tých pripomienok, ktoré som si tu vypočul, e, sa zakladali skôr na nejakých krátkodobých priemyselných postupoch. Nešlo to nejaké úvahy zlepšenia daňového systému. Ak sa zamyslíme nad tým, ako nad zvrhneme nejaký efektívny systém zdaňovania, tak by sme nemali mať jeden typ paliva, ktorý bude privilegovaný voči ostatným. To je iba krátkodobé zmýšľanie, ktoré uprednostňuje niektoré typy paliva, ako napríklad naftu, teda diesel. Vieme zo zápisnice rady, že nemecká vláda distribuovala stanovisko Federácie nemeckých výrobcov aut, pracovnej skupine na rade a boli pyšní na to, že týmto spôsobom podporovali technológiu, ktorá jednoducho nie je prispôsobená na situáciu, v ktorej žijeme, teda klimatické zmeny. A komisia preto vlastne zdôraznila stanovisko, kde zdôrazňovala racionálny a efektívny spôsob zdaňovania energetických výrobkov, práve pokiaľ ide o paliva, to znamená, že obe by mali byť zobrané do úvahy, tak emisie CO2, ako aj energetická intenzita. To je vlastne celá tá záležitosť za zdaňovaním energetických výrobkov a preto by to malo byť proporcionálne. Chcel by som počuť od pani spravodajkyne, aké máte tie body, ktoré súvisia s tou efektívnosťou, keď ste jednoducho ten, túto časť návrhu vypustili. A okrem toho si takisto myslím, že na to, aby sme ponechali to relatívne bremeno, pokiaľ ide o túto daň, tak to dáva zmysel, tak ako to povedal aj pán Ludvíkson, že by sme týmto spôsobom mali určitú indexáciu. Vieme, že ten efekt bez indexácie častokrát sa dá často navýšiť táto daň a celý vlastne zmysel takéto energetickej dane, pokiaľ ide o zníženie spotreby, alebo využívania sa značne zníži. A to sa týka to sa týka spotrebných daní, takže treba takúto indexáciu mať. A pokiaľ ide o toto prispôsobenie cien emisí CO2, tak tam by som bol skôr za to, aby sme to nerobili formou revízie, ale skôr formou delegovaných aktov. A to východisko ceny CO, emisí CO2 by malo byť 30 eur za tonu a nie 20. To by bolo adekvátnejšie, ak zoberieme do úvahy tú urgentnosť klimatických zmien. A napriek tomu, pokiaľ ide o nejaké zákazy alebo výnimky, myslím si, že smernica by nemala zakazovať členským štátom, aby zdaňovali aj lodnú a leteckú dopravu. Nemala by im zakazovať ani, aby zdaňovali paliva z biomasy a takisto ani energetické výrobky a ele elektrínu ktoré sa využívajú na produkciu elektriny a elektrinu, ktorá sa využíva na produkciu elektriny. Takže toto je kľúčové. Musíme obhajovať hlavnú principiálnu myšlienku komisie, aby sme sa oberali smerom k efektívnejšiemu spôsobu zdaňovania energetických výrobkov práve v oblasti palív a aby sme prispeli v tomto zmysle k zníženiu emisí, ktoré poškodzujú životné prostredie. Takže pobádam všetkých tu na vo výbore, aby ste zobrali do úvahy skutočnosť, že klimatické zmeny sú aj v minulosti boli e, v tej revízii považované za najväčšie trhové zlyhanie, ktorému sme sa dopracovali a z ľudového hľadiska musíme túto situáciu istým spôsobom napraviť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Máme troch rečníkov, ktorí sa ešte prihlásili na zoznam. Teoreticky sme mali už iba 6 minút, takže požiadam týchto rečníkov, aby sme skutočne boli hospodárni, pokiaľ ide o využívanie časového priestoru. Máme tu pána Langena, pána Goebbelsa a Hans-Petera Martina. Nemáme čas pre nás ani pre komisiu. Ďakujem pekne, pani predsednička, ja toho skrátim. Nejde tu o aktuálnu výšku z takéhoto zdaňovania. Návrhy komisie sú vo všetkých častiach, aj v tých krajinách, kde sú nízke dane, pod hranicou súčasného zdaňovania. To znamená, nie je tu žiadne nútenie e, navýšeniu tejto úrovne zdaňovania. To je prvá poznámka. Druhá poznámka robí sa tu štrukturálna politika a to dosť značná, čo je v podstate v kontraste s dočasnými e, doterajšími rozhodnutiami komisie. Niektorí kolegovia noví to ešte nevedia. Spravodajca CO, ohľadne emisí CO2 pre e, nákladné autá a tieňový spravodajca, pokiaľ ide obnoviteľné zdroje vo výbore pre priemysel. A ja v týchto pozíciách sme úmyselne sa snažili dosiahnuť zníženie emisí CO2, pokiaľ ide o osobné autá. Samozrejme, boli tu aj určité kritické pripomienky, ale väčšina parlamentu to je podporila. Čiže sme, umyselne sme vsadili všetko práve na túto skutočnosť. A to sa nedá poprieť. Treba povedať, že nafta proti spalovaciemu benzínovému motoru pracuje oveľa efektívnejšie má oveľa nižšie hodnoty a 98% celej nákladnej dopravy jednoducho funguje práve s takýmito motormi. To znamená, tak ako to navrhla aj komisia, mali by sme všetky zdroje energie zdaňovať minimálnou daňovou svadzbou a to by viedlo k tomu, že by nafta bola znevýhodnená. A tým pádom by sme už robili technologickú politiku a nie politiku energetickú. A práve na tomto príklade sa ukazuje táto dilema komisie. Jedna ruka chce robiť návrhy, pokiaľ ide o redukciu emisí CO2, a to samozrejme podporujeme my, a druhá ruka komisie v tomto istom sektore robí práve opak. Pokým to nebudeme mať nejakú jednotnú líniu v komisii, tak sa z tejto dilemy, pokiaľ ide o kompetencie, jednoducho nedostaneme. A preto by som chcel povedať, že to nebude musieť automaticky viesť k zvyšovaniu dane, pretože všetky tieto minimálne sadzby sú pod tými, ktoré sú navrhované, ale ide tu o posun záverov, presunutie záverov, ktoré sme prijali doteraz. Ide tu o otázku subsidiarity členských štátov ktoré sú zodpovedné za dane a takisto to musí byť podporené na základe princípu jednomyselnosti. A nie je to iba v Nemecku, ako to povedal kolega Gigol, v Nemecku to teraz rozšírilo, ale tie štáty, ktoré sa zasadzujú za rozumné ciele k emisii, emisii CO2, pokiaľ ide o nákladné vozidlá, tak tie sú všetky na jednej lodi, či to je Francúzsko, či to je Taliansko, či to je Nemecko, či, sú to, či je to Holandsko nemôžeme robiť a postupovať tak, že v takejto štruktúralnej otázke chceme predpisovať jednotné hodnoty, ktoré dosiahnu pravý opak toho, čo doteraz robila komisia a potom zrazu podporí toľko výnimiek. Kolega to tu prečítal, všetky tieto výnimky, čo mu vlastne jeho zástupca takýmto spôsobom napísal. Áno, chválime to, Pravdepodobne to vyhovuje práve komisárke pri klimatické zmeny, ale potom sa to celé znovu stiahlo. Takéto stanovisko nie je konzistentné v mene sociálnych demokratov v parlamente. A ja tak poviem to isté, čo aj pani Rulingová. Áno, tu nám nepomôže ani ideológia. Chcel by som povedať, že budeme tu mať väčšinu ktorá bude proti tomuto návrhu. To je nielen na úrovni Rady ministrov, pretože celý tento prístup nie je správny. A komisia jednoducho, komisiu nezaujíma, čo sa navrhuje v oblastiach ostatných. Ďakujem pekne, Robert. Ďakujem, pani predsednička. Ako e, viete, e, cesta do pekla je vydlaždená dobrými úmyslami. Komisia navrhuje smernicu, ktorá e, je poznačená tým prevládajúcim ekologizmom. E, tvárime sa, že EÚ môže zachrániť planetu sama. Určite to tak nebude. A pri tejto smernici ide hlavne o zdaňovanie a ešte raz zdaňovanie a preto komisia navrhuje dokonca systém automatickej indexácie alebo zvyšovania daní. Keď sa hovorí, že v roku 2020 bude 20 miliárd eur daní naviac, určite to poteší našich ministrov financií, ale e, zaťaží to peňaženku e, občanov, hlavne tých najchudobnejších, hlavne e, tých, ktorí sa nemôžu zaobísť bez e, vozidla. A tých 20 miliard naviac e, to ešte nebude koniec, pretože sa to má ešte indexovať, čo znamená ešte viac inflácie. Nech sa hovorí čokoľvek. Znamená to vyššiu infláciu. A to nie je v súlade so zelenšou ekonomikou, ktorú sa snažíme. A potom táto smernica stíha šoférov naftových vozidiel a pritom všetci hovoria, že sú účinnejšie ako, ako benzínové e, motory. Je to tak. A je zjavné, že ropná lobby sa teší z tejto iniciatívy komisie. Teším, e, prekvapuje ma, že sa k nim pridali aj zelení. Totiž to hlavne výrobcovia benzínu a nafty majú ťažkosti, pretože väčšina spotrebiteľov sa rozhodla pre naftové vozidla a benzín sa predáva menej a preto e, sa ropná lobby z tejto smernice teší. Ja osobne nesúhlasím s takýmto postupom, e, predložím pozmenujúci návrh a bude žiadať e, od parlamentu zamietnutie celej tejto smernice, vidím, že sme už dvaja, ktorí o to budeme žiadať, keď táto smernica e, nebude schválená, tak e, e, potom budem môcť podporiť aj návrhy našej spravodajkyne. A ja dúfam, že správa pardon, že tá, táto e, smernica neprejde ani na rade. Ja som bol vždy za možnosť uskutočniť potrat. Myslím, že v tomto prípade potrat je dokonca potrebný. Ďakujem pekne. Už aj tak sme e, v časovom sklze. Nechcem už pridávať nejakých rečníkov na zoznam, takže Hans, Peter, Martin. Ďakujem pekne. Ja som za naftu, nemôžem teda nič povedať, pretože by som bol označený ako e, zaujatý, ale predsa len môžem skúsiť lobovať. Niečo hovorí kolega mimo mikrofónu, žiaľ nepočujeme. Sú rôzne lobby, ropná, zelená a tak ďalej Myslím, že je tu istý kód v niektorých krho, kruhoch a to mi vadí pani Luling aj v tejto veci, keď sa pozrieme na návrh 1, posledná veta alebo návrh 5, odvolávka na eh, CO2 a podpora obnoviteľných zdrojov energie. Ak toto máme vyškrtnúť, tak e, vieme presne, z ktorej strany fúka vietor. Mali by sme o tom otvorene ešte hovoriť. Aj z ekologického hľadiska sa dá byť proti. Áno, tá indexácia určite bude mať e, inflačný dopad, ale aj túto súvisí s tým, že e, sa to z niektorých kruhov propaguje. Možnosť vypočítať cenový vývoj Klasický príklad sú katalizátory. Vždy sa hovorilo, nie kvôli ním e, sa potopí automobilový priemysel, ale vieme, že vďaka katalizátorom dokonca Los Angeles je čistejšie mesto, ale aj v iných odv- odvetviach to malo pozitívny dopad ak vieme, že nebude cenový dumping, v oblasti zdaňovania energetiky a keď sa dá e, spolahnuť na to, že indexácia bude spolahlivá, ja myslím, že potom bude aj lepšia vypočítateľnosť. A myslím, že tie klimatické ciele musíme e, naozaj podložiť aj cenami No a mnohí hovoria, že otázka klimatická, klimatická otázka je dôležitá a preto treba hovoriť aj o indexácii, ktorá je tu na mieste. Ďakujem pekne. Komisia žiaľ nebude mať čas e, sa vyjadriť. E, Astrid, e, chceš stručne ešte niečo povedať? Nie, pani predsednička, ja musím žiaľ skonštatovať, že socialistická skupina má dva extrémne postoje. A ty si nemohol presvedčiť svoju skupinu, hovorí Astrid niekomu, koho sme žiaľ nepočuli. Ak je to tak, tak je to pre mňa ťažké, pretože ja mám za úlohu nájsť väčšinu. Ja myslím, že dúfam, moja skupina je na mojej strane, to by už same o sebe stačilo, ale zdá sa, že tá druhá eh, skupina nemá názor, takže neviem, či eh, môžem s nimi počítať pri pokuse o tú väčšinu. No a počuli sme aj eh, zástupcu liberálov. Chcem sa poďakovať tieňovému správdajcovi skupiny ECR. On povedal že by chcel napraviť eh, jednu chybu. ECR je proti dobrovoľnému oslobodeniu. Sú za povinné oslobodenie pre námornú a leteckú dopravu. Eh, ďalší sú proti. Pani predsednička, ja sa teraz musím pozrieť konkrétne na pozmenujúce, doplňujúce návrhy a pokúsim sa Mm, zistiť, e, či získam väčšinu za moju správu. Viac žiaľ nepoviem, pretože na základe toho, čo tu dnes odznelo, nemôžem vyvodiť nejaké jasné závery. Chcela by som hlavne vedieť, čo chce skupina socialistov. Je to dôležité pre konsenzus. Ide totiž to o stanovisko, ktoré by nemalo hneď putovať do koša rady. Ďakujem pekne. Lehota je 16. november na predkladanie pozmeňujúcich návrhov, konkrétne o 6. večer, potom 19. decembra sa pozrieme na tieto návrhy. Hlasovať sa bude na výbore 24. januára a v pléne e, vo februári na prvej plenárnej e, schôdzi. Dúfame, že žiadne prekvapenia zo strany rady neprídu, ale e, ak by spravili niečo veľmi odlišné, tak to môžeme ešte raz preskúmať alebo to odložiť na neskôr, ale myslím, že teraz by sme sa mali pokúsiť to završiť. Pani Luling, ešte by sme mali zistiť, kedy budeme mať stanoviska od ostatných výborov. Bolo by dobre vedieť, aký majú harmonogram, neviem presne, kedy schvália svoje stanoviska Niekedy je veľký rozdiel v tom počte pozmenujúcich návrhov od e, správy k správe. Áno, budeme pamätať na to, že vy potrebujete častie návrhy, pozmenujúce návrhy aj preskúmať, hovorí predsednička. Musíme byť trochu flexibilní. Werner, stručne e, bol istý spor s priemyselným výborom Eh, ako, ako intenzívna mala byť tá spolupráca. Už je to vyriešené, ale eh, musíme počkať minimálne na stanovisko tohto priemyselného výboru. Pokúsime sa áno, počkať na ich stanovisko, preskúmať si ho ešte pred hlasovaním, to je dôležité. Dobre, ideme ďalej. Bod 6 eh, Európsky semester pre koordináciu hospodárskej politiky. Spravodajkyňa je Permož Beres. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať celej skupine za to, že súhlasila, aby sme opäť hovorili o tejto téme. Ozrkadľuje to totiž to jeden aktuálny vývoj Musím povedať, že ma trošku prekvapilo vystúpenie predsedu Ekofinu. Ja som sa ho pýtala na súvislosť medzi paktom Europlus a tým európskym semestrom a on povedal, že to nefiguruje v záveroch rady. Ako aj vy, určite ja som si e, prečítala závery a sú tam minimálne tri e, odvolávky, takže myslím, že my musíme zaručiť tú viditeľnosť. Chcem zdôrazniť 5 bodov, ktoré podľa mňa sú dôležité v tejto súvislosti. Poprvé, tak ako to dnes komisia prezentuje, už máme pocit, že je to ďalšia byrokratická procedúra a nie skutočný nástroj na eh, politické a hospodárske riadenie a na to by mal európsky semester slúžiť. Komisia povedala, že si ešte rozmyslí, kedy pre, uskutoční tú výročnú, ten, e, tú výročnú revíziu, ale ja myslím, že by to bol, mal byť skutočný politický nástroj a bolo tu isté protirečenie. E, tento pakt Euro Plus by mal byť súčasťou tejto výročnej revízie E, treba nazvať veci správnymi menami. Nedá sa e, riadiť európsky semester iba e, prostredníctvom nejakej revízie. Výročná revízia rastu, to je v podstate iba akési usmernenie. Neviem, či sa to uh, to budeme môcť nazvať udržateľným, tak to bude možno e, lepšie a viac v súlade so stratégiou EU 2020, s ktorou všetci súhlasíme. Ďalší dôležitý bod. Predchádzajúci odsek 30 uznesenia. Ja som v ňom navrhovala vytvorenie pod výboru pre, špeciálne pre eurozónu. Ja som však pochopila, že tento návrh mnohí vnímali ako provokáciu. A ako viete, s Andrew Duffom z výboru AFKO sme intenzívne korešpondovali a navrhla som tieňovým spravodajcom kompromisné e, znenie. Povedali by sme, že Európsky parlament musí e, pozmeniť svoje štruktúry tak ako Rada a Komisia, ale treba skonštatovať, že po e, poslednej po poslednom sam, samite eurozóny tieto štruktúry sa budú radikálne meniť a aj na samotnej komisii oznámil to predseda minulý týždeň už v pléne. Tuto bolo potvrdené, teda že bude nové špeciálne vypočutie komisára 23. novembra, pardon, 23. novembra, pretože e, sú tu nové právomoci. Ja sa pýtam, kedy parlament e, prispôsobí svoje štruktúry. Ja myslím, že ešte nie sme dostatočne zreli, aby sme chápali dopad. Ja nechcem rozdeľovať parlament. Ja som to navrhla preto, aby som si bola istá, že e, bude možné mať istú paralelu medzi demokratickou leg- legislatívou a právomocami. Takže inak sa obávam, že sa to bude diať priamo v dotknutých národných parlamentoch a my nebudeme mať e, európsky priestor na diskusiu. A po tretie, e, spolupráca národných e, parlamentov. Ja myslím, že tu je istý konsenzus. Dokonca už máme istú predstavu, ako dopadne stretnutie nášho výboru s národnými parlamentami budúci február. Je to niečo, čo už e, funguje, musíme to však posilniť. Vyvia sa to správnym smerom. A po štvrté, príspevok Európskeho parlamentu treba vedieť, či žiadame o spolurozhodovaciu právomoc. Je to možno morský eh, had, ale ja si myslím, že ak budeme konzistentní, tak eh, sa nevyhneme takéto diskusii o spolurozhodovaní. Byť eh, spolu zákonodárca pri balíku šiestich opatrenia alebo pri budúcich e, smerniciach a nariadeniach v zmysle článku 136. To je jedna vec, ale základ politic, e, ekonomickej politiky e, v demokracii je diskusia v parlamente a tuto zlyháva už príliš dlho. Keď išlo o Lisabonskú stratégiu, tak e, nám stačilo uznesenie z iniciatívy skupín pred jarnou Európskou radou. Ale neslúži to na nič. Stojí nás to veľa času, teda peňazí a výsledok je úplne nulový. A práve to treba zmeniť. Pýtam sa, či tento parlament hovorí niečo, čo musí rada zohľadniť pri e, pre polit- e, hospodárskú politiku. Nehovorím, si, nehovorím, že by e, som vždy s nimi súhlasila pri súčasnej väčšine v tomto parlamente, ale ja si myslím, že aj tak je tu niekoľko prvkov, ktoré by sme mohli ovplyvniť a viem o tom argumente, že spolurozhodovanie nefunguje za tri mesiace, ale skutočne pozrieme sa na súčasný e, kontext. Musíme e, myslieť novátorsky, aby za tie tri mesiace alebo o trošku viac, pretože komisia to predloží koncom novembra. Takže od konca novembra do začiatku alebo polovice marca Európsky parlament by mal v spolu e, rozhodovaní byť schopný prijať takéto e, hlavné úsmernenia pre európsky semester. To je pre mňa to najdôležitejšie pri tom európskom semestri, pretože ak naďalej budeme rade alebo komisii hovoriť, že viete, treba e, zapojiť Európsky parlament, tak sa nikam neposunieme. A posledný bod, reforma zmluv, konvent E, to je to, o čom sa hovorí od e, samitu a, a až do tohto týždňa. Ja nemám žiaden mandát od mojej skupiny, takže hovorím v mojom mene, chcem možno, že rozprúdiť diskusiu. Na rade niektoré krajiny, nie tie najslabšie, chcú revíziu zmluvy má to byť menšia revízia v záveroch rady. Sa hovorí o, o, o obmedzených e, zmenách, ale e, nás už raz dobehli pri tom stabilizačnom mechanizme, sme sa mali ponáhľať a e, bolo nám jasne povedané, čo od nás očakávajú a preto chcem varovať, ak sa má meniť zmluva, tak treba zvolať konvent, aj keď vzhľadom na nadchádzajúce prezidentské voľby vo Francúzsku by som si želala trošku možno odlišný harmonogram, ale inak si myslím, že Európsky parlament sa musí pripraviť na takúto rozpravu. Ak sa nepripraví, tak potom rada a teda niektoré členské krajiny, ktoré E, potom povedia, v čom má tá revízia zmluvy spočívať, ale my chceme revíziu, ktorá umožní EÚ fungovať s hospodárskou politikou, ktorá zaručí e, solidaritu, konkurencieschopnosť a účinnosť a ešte aj demokraciu. Takže buď nepovieme nič a budeme čakať na cestovnú mapu od rady, alebo budeme trošku predbiehať, pozrieme sa na situáciu, zapojíme sa do e, rozpravy. Takže toľko z mojej strany, aby ste e, lepšie chápali tie kompromisy, ktoré navrhujem kolegom. Možno, že navrhujem jednu e, zmenu. Ja viem, že na tomto výbore je istý konsenzus, konkrétne, že to má byť iba balík šiestich opatrení. Už sme sa zhodli na tom, že tento balík bude doplnený oznámeniami predsedu komisie a predsedu rady, ale ak si opäť prečítate závery rady, tak sa tam jasne hovorí v oceku 5 súhrnu nasledovné posilnenie koordinácie dohľadu rozpočtu a financií a konkrétne opatrenie, ktoré majú ísť nad rámec e, balíka nedávno schváleného. Ja preto chcem, aby sme sa doslova držali tohto vyhlásenia rady a aby sme neboli úplne mimo. Možno, že niektorí by sme si želali ostať iba pri balíku šiestich opatrení. Žiaľ, realita taká nie je. Budeme tu mať aj balíček štyroch opatrení, zdá sa, Jean-Paul. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ak chceme, aby tento parlament na niečo slúžil, tak eh, musíme vedieť anticipovať, pozerať sa vpred. Ja už niekoľko týždňov, mesiacov pri stretnutiach s občanmi alebo novinármi počujem otázku, čo vlastne robí Európsky parlament. Dokonca to bolo ešte minulý piatok témou vo francúzskom e, verejnom rozhlase. No a my musíme povedať to, čo skoro od slova do slova povedala spravodajkyňa, že my e, hlasujeme o uzneseniach a o rôznych ďalších dokumentoch a pritom na veľa to neslúži. A pritom všetci hovoria o demokratickom deficite v EÚ a tí, ktorí sú proti EÚ, e, útočia na parlament, ale u nás ten deficit nie je. My sme priamo zvolení občanmi. My máme rovnakú legitimitu ako naše národné parlamenty. Ten demokratický deficit vyplýva z toho, že rozhodnutia, ktoré si všímajú občania, nie tie naše legislatívne, teda na, pri príležitosti samitov, e, príjmajú e, vlády, ktoré áno, e, riadia občanov, ale, ale niekedy sprostredkovanie na rôznych úrovniach. Tá chvíľa je dostatočne vážna na to, aby sme sa zamysleli nad novými spôsobmi, aby sme zmenili náš postup, aby sme prekonali možno, že doterajšie hranice. Myslím, že dve úsmernenia by mali byť v tejto správe. To, čo treba spraviť pri konštantnom práve a to, čo treba spraviť na e, posilnenie demokratického základu e, Európskej únie. Na ten podvýbor, o ktorom hovorila spravodajkyňa, ja viem, že mnohí v mojej skupine si nemyslia, že je to potrebné. Taktiež mnohé členské krajiny, okrem dvoch, skôr či neskôr príjmu euro a teda majú záujem o tie opatrenia, ktoré sa v tejto oblasti príjmajú. Ale taktiež si myslím, že by bolo rozumné zohľadniť vývoj v exekutíve hlavne organizácia eurozóny. A ja si myslím, že odvolávka na nejaký zrkadlový orgán medzi členskými krajinami a parlamentom, že by to bolo dobré, keď to ešte nie je dosť presné. Spolurozhodovanie. Ja si myslím, že z toho, čo som povedal doteraz, je jasné, že potrebujeme spolurozhodovanie pri usmerneniach eh, v oblasti hospodárskej politiky. Ale v prvom rade to musí byť pragmatické. Hovorilo sa o lehotách a je dôležité, aby sme sa nedostali do nekonečných diskusí a v konečnom dôsledku parlament nebude mať žiadnu váhu. Treba sa taktiež vyhnúť prílišným podrobnostiam, zbytočným, nerealistickým a ktoré by neodzrkadlovali tú súčasnú lepšiu európsku koordináciu v hospodárskej oblasti. Tu sa taktiež treba zamyslieť, treba byť novátorský, tvorivý, ale predsa len si myslím, že by bolo vhodné, keby v tejto správe bola zmienka o hľadaní spolurozhodovacej metódy. Asi parlament nepríde s riešením, ale mohli by sme mať nejaké naliehavé postupy, ktoré by boli pochopené všetkými a vďaka ktorým by tento Európsky parlament mohol informovať, e, aj keď tá väčšina nie je možno taká, ako si želáte. No, jednoducho by sme sa riadili zdravým rozumom, ten má budúcnosť, aj keď žiaľ často zdravý rozum chýba v našich spoločnostiach. No a zmluvy. Čo sa rozhodlo alebo o čom sa nerozhodlo na samite? E, ja myslím, že ak náš parlament chce existovať, tak nemôže jednoducho nasledovať iných. E, možno, že to pre niektorých predstavuje e, naozajstnú kultúrnu revolúciu, ale to, čo každý deň zažívame, dokonca každú hodinu zažívame, nesvedčí o tom, že v súčasnom svete sa dá nič nemeniť. Musíme sa prispôsobiť e, zmenám a konať v súvislosti s našou zodpovednosťou. Ďakujem, Vicky tu nie je. Chce sa vyjadriť niekto za ňo. V poriadku, ďalší deň sa Filip. Prepačte, že som nepočul Astrid. Nebol som tu. Jean-Paul, keďže si hovoril po francúzsky, budem aj ja. Teší ma, že EPP zvažuje spolurozhodovanie a ja e, chcem podporiť to, že nejde o mikromanagement. Chcem to vysvetliť. Keď dnes hovoríme o konkurencie schopnosti, tak vieme, že pre e, generálne riaditeľstvo ECFIN a Európska centrálna banka e, pod konkurencieschopnosťou chápe platy. Ja to nepopieram, ale taktiež si nemyslím, že platy e, sú jediným kritériom. Ale pri e, ročnom plate my ako poslanci musíme e, eventuálne poukázať na problémy s konkurencieschopnosťou niektorých krajín. Áno, aj platy zohrávajú úlohu, ale aj energetická účinnosť, e, produktivita, zdroje a tak ďalej. Ak sa parlamentu podarí poskytnúť takéto usmernenie komisii pri jej hodnotení akčných plánov jednotlivých členských krajín, tak potom budeme predstavovať pridanú hodnotu. E, nejde o mikromanagement, povedať, že v Nemecku by to malo byť takto, v Portugalsku takto. O to nejde. Ale treba hovoriť o tých e, politických základoch, pretože na základe toho potom komisia e, vypracováva svoje odporúčania. Môžeme potom občanom v krajinách vysvetliť, že to bolo takto schválené, odhlasované. Malo by to demokratický základ. Myslím, že v podstate o to ide. Pre nás je to zásadné. Dnes čím ďalej, tým viac hospodárska správa je v podstate otázkou demokracie ešte pred e, ekonomickou e, účinnosťou. Ide o legitimnosť všetkých týchto postupov v očiach našich občanov. Mňa teda teší, že EPP chce o tom diskutovať a ja myslím, že potom by tento parlament mal vyváženejšie ideologické stanoviska a možno bližšie k tomu, čo sa nazýva sociálne trhové hospodárstvo, na rozdiel od toho, čo navrhuje Komisia a Európska centrálna banka. Ja už som viackrát povedal, že podporujeme úsmernenia spravodajkyne, e, takže Pervonš, e, teraz e, ti nedarujem ešte e, ďalšiu kyticu kvetov. Iba dodám, že rozdiely medzi eurozónou a nečlenskými krajinami eurozóny. Ja myslím, že by sme tu nemali ešte prehlbovať rozdiely. Podľa mňa tu nie je 17 členských krajín a 10, nie, skôr je to 25 a plus 2. V zmluvách sú dve krajiny, ktoré majú výnimku pri eure. Jedna sa ešte môže pripojiť. Takže sa treba zamyslieť nad hospodárskou správou s 25 členskými krajinami, pretože inak ten odkaz tým 8 ďalším znamená, že vychádzame z toho, že nikdy nevstúpite do eurozóny a to bude zlyhaním. Ak neveríme v hospodárskú integráciu, tak potom e, naozaj treba to rozšíriť na 25 členských krajín. Takže tým 8, ktoré eventuálne vstúpia do eurozóny, treba jednoznačne povedať, že čakáme na vás. Ďakujem pekne. Teoreticky sme už vlastne vyčerpali čas. Nikolas Chuntis, ďakujem pekne. Vážení kolegovia, vyjadrili sme sa k európskemu semestru. Ja som si pozorne vypočul spravodajkyňu a ďalších rečníkov. A opäť sa dnes hovorilo veľa o demokracii. A tie odpovede, ktoré sme si vypočuli od rady a komisie, prosím som dvoch zástupcov. Už myslím, že hovorím aj v mene kolegov, veľmi to naše obavy nerozptýlilo. My sme povedali, že je to postup, ktorý vôbec nie je v súlade so zmluvou a rada a komisia, tak ako povedala komi- e, spravodajkyňa, to vnímajú ako právnu a nie politickú záležitosť. Myslím, že musíme žiadať, aby tento demokratický deficit bol vyriešený tým, že parlament bude mať väčšie právomoci, že sa bude viac zapájať. Ten európsky semester totižto je súčasť politík, ktoré majú slúžiť na prekonanie tejto krízy a dosiahnuť hospodárskú správu. To je podľa nás veľmi dôležité. My sme boli vynechaní, nezohľadnili sa názory Európskeho parlamentu ani národných parlamentov a teda sa nezohľadňuje názor občanov. Ak dovolíte, uvediem príklad Zúfalý grécky premiér žiadal referendum. Ja nie som e, členom jeho strany. Viete, ako, aké boli reakcie na túto požiadavku. No a taktiež e, návrh zorganizovať voľby v Grécku a v iných krajinách, predčasné voľby. Tu tiež viete, ako zareagovala komisia. Komisár Rehn povedal, že Eh, buď vytvoríte vládu, alebo mm, nič nezískate, všetko sa zruší. To hovorí same za seba. Eh, my sme reprezentatívny orgán a je zjavné, že európske inštitúcie sú bezmocné. Tá situácia sa neustále zhoršuje nie je to iba grécky, ale európsky problém, týka sa to aj Talianska. Uvidíme, ako sa s týmto dokážeme vysporiadať. Snažíme sa byť, ale musíme počuť viac občanov, musíme viac počuť Európsky parlament. Neustále to, neustále to opakujeme, ale keď sa príjmajú rozhodnutia, samotný spôsob ich príjmania ignoruje náš názor a nedarí sa nám pracovať konštruktívne. A ešte jedna pripomienka. Vlastne som o to žiadala aj komisára Rena odstraniť ten demokrati- demokratický deficit. V niektorých krajinách e, to vyvoláva obavy. V zmluve sa nič o postupe nehovoria, preto by bolo dobre pristúpiť k revízii zmluvy, aby mohla prípadne nejaká krajina opustiť eurozónu. No a euro sa tým stáva menej atraktívnou menou. Vystávajú nové a nové otázky. Hovorí sa o eurozóne o krajinách mimo eurozóny. Málo ktorá krajina chce vstúpiť do eurozóny v súčasnosti. Moc ich to neláka. Takže ak sa politika nezmení, tak sa dá očakávať revízia zmluv, aby bolo možné niečo, čo doteraz možné nebolo. A Európsky parlament ako zástupca európskych občanov musí zakročiť. Občania nemôžu znášať váhu iba krízy, ale musia byť aj oporou demokracie. Ďakujem. Okay, um, Mrs. Ferreira. Pani Ferreira, mám vás na zozname. Chcela som len vás upozorniť, či máme ešte jeden bod pred sebou, a ktorý je tiež dôležitý. Hlasujeme o tejto veci v pondelok a budeme mať veľa diskusí v tejto veci, takže prosím, bude veľmi stručná. Ďakujem, budem veľmi stručná. Ja som len chcela spomenúť dve veci. Ja som verejne vyhlásila, že nie som nadšená žiadnou, nie som nadšená žiadnou reformou zmluvy v, tém, v tomto čase poprvé. Nemyslím si, že sme vyčerpali existujúce inštitucionálne možnosti. Myslím, že je tam nedostatok politickej vôle, ale to je iná vec. A po druhé, v tejto chvíli nie je jasné, aký druh reformy zmluvy by bol výsledkom procesu. Ale súhlasím so spravodajcom a hovorím, že Európsky parlament musí poskytnúť svoj názor aspoň potrebuje definovať akékoľvek myšlienky alebo usmernenia, ktoré môžu podoprieť potenciálnu reformu zmluvy. Takže je dôležité, aby sme mali e, konsensus všetkých strán v tejto veci. A bola som veľmi rada, keď som si vypočula pána Govezisa, pretože to nám dáva nádej, že môžeme získať takýto konsensus po druhé, myslím si, že je dôležité posilniť našu úlohu, ale parlament ako inštitúcia by mal byť tiež rešpektovaný. Mali sme široký konsenzus pri definovaní makroekonomických nerovnováh. To je, tak je to uvedené v texte, ktorý bol prijatý v čase, keď sa prijímal balíček šiestich opatrení. A tiež by som chcela vedieť, či parlament, špecificky tento výbor, či e, toto, v tomto pokračuje. Ako pokračujeme v tom, o čom sa rozhodne dnes a zajtra v Ekofine. Vedú sa reči, že možno predefinujú niektoré myšlienky, ktoré mali veľkú podporu v parlamente a dosiahli sme e, dohodu aj s tými dvoma ďalšími inštitúciami. Takže pani podpredsednička, ja trvám na tom, aby tento výbor veľmi tesne sledoval, čo sa deje na dnešnom a zajtrajšom stretnutí, najmä ohľadne otázky konkurencie schopnosti v rade, ako interpretujú to, čo my sme prijali. Oni majú dialog s komisiou, ale nie s nami, s parlamentom a s týmto výborom. Ako, ako oni narábajú s obsahom, ktorý sme, o ktorom sme rozhodli ohľadne makroekonomických nerovnovách. Ďakujem. Um, okay, thank you. Um... Ďakujem pekne. Pani Perez, môžem vám stručne vrátiť slovo, len aby ste to ukončili, lebo sme trošku v časovom tlaku. Chcem sa poďakovať kolegom. Pozorne som ich počúvala, ale ešte niečo poviem k spolurozhodovaniu. Je to asi naše najdôležitejšie rozhodnutie, ak sa budete teda pridržať mojich e, odporúčaní. Klasické spolurozhodovanie v súčasnosti by sa nemohlo uplatňovať. Ale ako predsednička výboru pre sociálne záležitosti som skolu, skoro rozhodovanie použila naposledy. Nemali sme tri mesiace o trochu viac. Bola tam letná prestávka. Ale myslím si, že keď bude dobrá vôľa, tak sa to podarí, pardon, e, stojí to za to. E, aspoň budeme donútení trošku zmeniť naše postupy. Doba si to vyžaduje. No myslím, že je naše ambície. Okay, well, thank you very much. I just remind... Ďakujem pekne. Chcem vám pripomenúť, že budeme hlasovať v pondelok v Štrásburgu vo výbore o, tejto, o, tá, o týchto otázkach. A ďakujem za vaše príspevky. Dám teraz slovo môjmu kolegovi, ktorý preberie posledný bod, lebo ja obávam sa, že ja budem musieť taktiež odísť. A to je rámec správy a riadenia európskych spoločností. Pán Fox, náš spravodajca, nie je tu, ale chápem to tak, že vy ho zastúpite. Ďakujem pekne. Uh, pán Fox meška aj spolu so svojím vlakom, takže prevezmem za ňo slovo. Poprvé, pán Fox chce privítať zelenú knihu komisie ohľadne rámca správy a riadenia európskych spoločností. Po finančnej kríze bolo jasné, že určité regulatorné a kultúrne zmeny budú potrebné v rámci našich trhov a v rámci našich spoločností. Avšak táto zmena musí byť úmerná, primeraná. Keď sa pozrieme na, na správu spoločnosť, je tu prístup pre veľké systematické inštitúcie a potom prístup k iným eh, kotovaným spoločnostiam. Keď sme prijali túto správu, parlament správne zdôraznil, že primeranosť musí byť v srdci a v centre akéhokoľvek prístupu, na, ktor- na ktorom sme sa dohodli ohľadne riadenia spoločnosti. Di- diverzita týchto štruktúr v celej EÚ a di- diverzita a rôznorodosť prístupov pri regulácii týchto štruktúr a uznávajúc, že nemožno použiť rovnaký nástroj pre všetky inštitúcie. To by ich poškodilo. Táto proporcionalita je dôležitá. Ak súhlasíme, že finančné inštitúcie by mali splňať najvyššie štandardy kvôli systematickej e, povahy, na rozdiel na rozdiel od iných entit, ktoré majú mať flexibilnejšie a menej reštriktívne štruktúry. Nesmieme poškodiť globálnu konkurencieschopnosť európskych e, firiem nepotrebnou reguláciou. Naša kompetencia v tejto správe je obmedzená. Musíme sa sústrediť na tieto konkrétne oblasti. prístup pána Foxa je nasledovný. Rešpekt pre rôzno dobu povahu rôznych rámcov a individuálnych kotovaných spoločností, splniť a vysvetliť regulačný rámec, ktorý nutí spoločnosti, aby boli zodpovedné voči svojim akcionárom, e, najlepšia možná prax celej EÚ a toto sa musí odrážať v celej EÚ. Úloha akcionárov má byť posilnená a musí byť kľúčový, aby brali firmy na zodpovednosť, musia informovať regulátorov, keď sa firma odchýli od tohto kódexu bez dôvodu. Stanovenie Európskeho kódexu pre inštitucionálnych investorov. Žiadosť o revíziu existujúcej legislatívy, čo vedie ku krátkodobým riešeniam. Pán Fox bude tesne spolupracovať so spravodajcom Jury, s pánom Bodu, aby sa jeho názvy zohľadnili a takisto si rád vypočuje myšlienky od iných poslancov, zvlášť tieňových spravodajcov. Ďakujem. Áno, ďakujem. Teraz požiadam pána pani Galpelc. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa v stručnosti chcela vyjadriť. Chcem sa najprv poďakovať pánovi Foxovi za jeho prácu. Skutočne sa teším, že tento bod sa dostal do programu. Podľa mňa ide, tu ide o veľmi dôležitú otázku. Tento systém, pokiaľ ide o zlepšovanie tohto systému môžeme prispieť k tomu, že sa zlepší účinnosť na vnútornom trhu. A takisto zdieľam názor e, predkladateľovi stanoviska. Táto otázka je dosť delikátna, pretože niečo spadá pod členské štáty, ide tu samozrejme o suverenitu a preto nemôžeme vytvoriť nejaké všeobecné pravidlá. A sa málo kedy vstáva, že máme dočinenia s otázkou, ktorá jednoducho podlieha určitému spoločenskému tlaku. Avšak chcela by som zvýznamniť pár záležitostí. Je tu tri dôležité otázky. Ide tu o účastinárov, o dozornú radu a o tretí dôležitý aspekt. Pokiaľ ide o správnu radu, úloha správnej rady to sa rieši formou kódexov a je podľa mňa veľmi dôležitou úlohou, aby sme si pozreli aj zoskupenie tejto dozornej rady a musíme sa zamyslieť aj nad tým, či by sme tu chceli postupovať diverzifikovane, či sa to vôbec dá, predovšetkým ak ide o zníženie počtov správnej rady. A pokiaľ ide o nekotované podniky, tak tieto podniky skrývajú veľký, veľký hospodársky potenciál a to sme doteraz ešte neopatrili patričnou legislatívou. Možno by sme to mohli stanovisku spomenúť. Pán Fox takisto uvádza, respektíve sa približuje, pokiaľ ide o túto tému, uh, smerom ku kódexom a je dôležité, aby sme nezranili záujmy ostatných účastníkov trhu. A takisto by sme sa mali pozrieť na to, či sa takýto podnik alebo takto spoločnosť môže rozvíjať aj ďalej pod takouto väčšou štátnou kontrolou alebo nejakým externým vyhodnocovaním. Tieto otázky sa budeme venovať veľmi opatrne a toto stanovisko sa týmto smerom aj uberá. Pokiaľ ide o zelenú knihu, tak tam sa uvádza aj zostavenie takéto dozornej rady, pokiaľ ide o rodovú otázku. To je podľa mňa nie až tak veľmi dôležité. Nie preto, že by to nebola dôležitá otázka, ale preto, že to jednoducho odpútava pozornosť od toho najdôležitejšieho a už sme sa tejto otázke venovali, nie je tomu tak veľa. A Potrebujeme správnu štruktúru, pokiaľ ide o tieto podniky a potrebujeme mať systém, ktorý by bol funkčný. Takéto spoločnosti musia byť, musia sa zodpovedať, akým spôsobom fungujú tie opatrenia, ktoré tu my navrhujeme. by mali vziať do úvahy aj veľmi dôležitý bod, nemali by jednoducho podporovať zväčšenie dozornej rady. Chceme vytvoriť systém, ktorý tieto nástroje nezohľadňuje. Mojich pozmeňujúcich návrhoch sa budem venovať týmto pripomienka. Teším sa na spoluprácu a chcela by som ešte raz poblahoželať e, predkladateľovi stanoviska. Ďakujem. Ďakujem pekne. A ja takisto by som sa chcel poďakovať pánovi Foxovi za tieto zaujímavé návrhy, ktoré by mali byť platformou pre dobrú správu a pokiaľ ide o túto spoločnú správu, malo by to byť e, v prospech všetkých malých a stredných podnikov. Vítam pripomienky spravodajcov, ktoré sa týkajú práve tých prvkov, ktoré v podstate odzrkadlili návrhy komisie, pokiaľ ide o štvrťročnú povinnosť podávať správy pre malé a stredné podniky a dodržiavanie kódexu verejných postupov. Pokiaľ ide o tento prístup, tento úspech, tak pravdepodobne ho trochu preceňujeme. Možno, že je to vhodné, avšak za predpokladu, že takéto vyjadrenia spoločnosti budú e, predložené aj v takom prípade, že sa to trochu odchylovalo od tých kódexov. Tieto problémy nám vyjavili viacero nedostatkov, pokiaľ ide o implementáciu takéhoto spoločného princípu. A chcel by som upriamiť pozornosť práve k tomu kódexu, ktorý majú vo Švedsku, ktorý ktorý je možno určitou smerovaním, akým by sa mohli uberať aj ostatné štáty. Takisto je dobre mať povinnosť pri spoločnostiach, aby predkladali správy, pokiaľ ide o e, preplácanie. Odmeňovanie. Odmeňovanie. To by zlepšilo transparentnosť a situáciu v tomto ohľade. Vo všeobecnosti by som chcel, aby sa tam e, zohľadnila pomienky, pokiaľ ide o účasti národ, pokiaľ ide o hlasovacie právo a súhlasím s návrhom komisie, pokiaľ ide o zlepšenie identifikácie e, účasti národ. Pokiaľ ide o elektronické podiely, tak tieto môžu zlepšiť, zlepšiť e, situáciu, pokiaľ ide sociálne napätie v podnikoch a komisia by v tomto zmysle chcela túto situáciu zlepšiť možno aj formou nejakých národných daňových režimov. Rečník hovorí bez mikrofónu. Za zelených Sven. Nech sa páči. Ja nahradzam našu tieňového spravodajcu a chcel by som sa vyjadriť k tomu, čo uvedol pán Epink. Ide, vidím, že sú tu všetci e, účastní iba prostredníctvom náhradníkov, iba pán predseda je tu. Pár tém, pár otázok. Máme tu určité napätie, samozrejme pokiaľ ide o ten princíp, máme tu princíp, máme tu otázku preferencie v tom zmysle, kde sa určité, určitá meká legislatíva jednoducho neprejavila ako účinná. Máme tu stanovisko Karas z výboru IMCO. To by sme podporili, pretože sa v ňom uznáva to, že táto súčasná kríza celkom jasne dala najavo, že sú tu nedostatky. A tieto nedostatky spočívajú v tom, že potrebujeme právne základy, ktoré by boli doplnené usmerneniami a kódexami overených postupov na úrovni Európskej únie a národných štátov. A pokiaľ ide odmeňovanie, tam zastávame názor, že trhy sa ukázali ako nedostatečné, pokiaľ ide o odmeňovanie vyšších úrovní a v tomto zmysle potrebujeme pra- záväznejšie pravidlá, ktoré by sa venovali práve tejto otázky odmeňovania, pokiaľ ide o finančný sektor. A pokiaľ ide o tú rozpravu ohľadne rodových nedostatkov alebo rodovej nerovnosti, pokiaľ ide o vyššie pozície tak si myslíme, že takýto efektívny spôsob, ktorý poznáme z Norska, by mal byť podporený a vyzývame komisiu, aby navrhla záväzné pravidlá, pokiaľ ide o rodovú vyrovnanosť práve v týchto európskych spoločnostiach a ich riadení. Pretože to nebolo dosť posiaľ e, legislatívou ošetrené. Toto stanovisko je do istej miery predpovedaté, pokiaľ ide o majiteľov podielov. Takže myslíme si, že účastinári by mali mať možnosť zohrávať dôležitú úlohu v spoločnostiach a mali by prispievať k zodpovednejšiemu riadeniu európskych spoločností. Myslíme si, že takéto riadenie nie je iba záležitosťou účastinárov a manažerov, ale týka sa to všetkých zúčastnených stran, zamestnancov, klientov, mimovládnych organizácií. Tieto všetky by mali byť schopné vyhodnotiť, či takéto európske spoločnosti skutočne dodržiavajú dlhodobé ciele, čo si vyžaduje aj dodržiavanie takých pravidel, ktoré sú stanovené pre tieto veľké spoločnosti. To znamená inklúzia zúčastnených strán, a to je v záujme účastinárov aj z ľudového hľadiska. Preto si myslíme, že práve na základe predloženej pripomienky zo strany spravodajcov by sme mali ešte tento text vylečiť, aby sme celé stanovisko viac vyvážili. Ďakujem. Ďakujem. Už máme iba dve minúty. Nech sa páči, poprosím o ukočenie. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja vaše pripomienky a pripomienky ostatných kolegov predložím pánovi kolegovi Foxovi, predovšetkým pokiaľ je pripomienku, ktorú sme tu počuli ako poslednú, avšak nie je zájmom spravodajcu, aby istým spôsobom mikromanežoval spoločnosti smerom z hora. To znamená, ak chcete vedieť viac, no, tak sa môžete stretnúť s pánom Foxom. Ďakujem. A uzavrieme to kalendárom, pokiaľ ide o stanovisko. Lehota pozmúcich návrhov je 15 novembra o 12. 29. novembra sa budú preskúmavať a hlasovanie bude 19. a vo výbore Jurisa 26. januári. Plenárka bude v prvej polovici marcu budúceho roka. Ďakujem. Stretneme sa 14. v pondelok. Ďakujem. O 7. večer.